Buenos días. Buenos días. Queridas y queridos colegas. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Dobré ráno. Good morning. Good morning everybody. Please take... Dobré ráno prajem všetkým. Poprosím vás v tichosti sa usadte, aby sme mohli začať. Pretože Pani Jourovu už máme na ceste. Ako viete, že ona je zodpovedná za portfólium rodovej rovnosti, spravodlivosti. To je kľúčové pre ňu, tá zodpovednosť práve. A vo výbore LIBE som mal možnosť sa s vami zhovárať. Mali sme skutočne veľmi plodnú výmenu názorov na ohľadne neformálnej rady ministrov vnútra na začiatku fínskeho predsedníctva v Helsinkách. Pani Jourová tam bola a hovorila tam predovšetkým o justičnej spolupráci, predovšetkým v trestoprávnych otázkach, pokiaľ ide o ochranu údajov, takisto pokiaľ ide o ochranu základných práv, ktoré súvisia s právnym štátom na základe mechanizmu, ktorý sme prijali koncom posledného mandátu v Európskom parlamente a takisto pokiaľ ide o ešte stále trvajúci trvajúcu smernicu, ktorá, ktoré sa pracuje už 11 rokov, ktorú viacerí z vás tentokrát nastolili pred komisárkou, pred pánom komisárom, pánom Kingom, Istotne pani Jourova je ochotná vyjadriť sa k tomuto. Ona sa vždy bez problémov vyjadrovala. Takže my dúfame, že príde medzi nás čím najskôr. Tešíme sa na ňu a začneme teda tak, ako aj včera. Budeme tu mať kolo otázok, dve minúty každý a potom začne teda diskusia ale navrhujem, že tí z vás, ktorí majú záujem účastniť sa na tom druhom kole, všetci poslanci majú možnosť zdvihnúť kartičku alebo ruku, aby sme vedeli, že ich máme začleniť do druhého kola otázok a odpovedí s pani komisárkou Jourová. Pani komisárka, už ste medzi nami, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za vaše pozvanie na toto dnešné zasadnutie a chcela by som takisto vaše zvolenie a za to, že ste boli zvolení teda do tohoto výboru. Do tohto výboru. Tie dokumenty, na ktorých sme pracovali s predchádzajúcim parlamentom, sú veľmi dôležité pre spoločnosť a pán predseda teda už naznačil, aké témy sú tu napríklad právny štát, základné práva a boj proti všetkým formám diskriminácie. Chcela by som vzdať hold eh, všetkým členom tohto výboru, ktorí pracovali na týchto témach, predovšetkým v čase, kde rasizmus a xenofóbia bohužiaľ eh, rastú v Európe, ale aj mimo Európy. Komisia sa blíži ku koncu mandátu. My pokračujeme v našej práci na niektorých kľúčových témach a ja, som skutoč- ja sa skutočne teším, že mám túto možnosť informovať vás o najnovšom vývine situácie, vypočuť si vaše názory. Máme teda skutočne širokú paletu tém a nemáme dostatočný priestor časový na to, aby sme sa všetkému dostali. Teda závisí to od vás, aké otázky položíte. Ja som ochotná odpovedať na všetky otázky, na ktoré budem vedieť zareagovať, ale musela som si teda zvoliť niektoré témy a to, aby sme o nich hĺbšie dnes hovorili. Takže v prvom rade by som teraz chcela poukázať na nedávne oznámenie o právnom štáte, takisto balíček správ, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a súčasný stav, pokiaľ identifikáciu vysokorizikových tretich krajín. Takisto budem hovoriť o vašom nedávnom oznámení, o nedávnom oznámení ohľadne uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj pokiaľ ide o E, ten, tú dohodu o elektronických dôkazoch medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Takisto by som chcela aktualizovať informácie ohľadne toho, ako sa pripravujeme na prípravu úradu Európskeho prokurátora. Dúfam teda, že to bude budúci rok. Začala by som teda s otázkou právneho štátu. To je jedna z takých kľúčových tém v rámci diskusí, vaša, ktorú mala, mali vaše politické skupiny s kandidátkou na post predsedu komisie. Vzhľadom na konzultácia berúc do úvahy požiadavky Európskeho parlamentu, komisia navrhuje na sledovné kroky na to, aby sa posilnil právny štát. Výročnú správu o právnom štáte, kde budú pokryté všetky členské štáty ohľadne preventívnej úlohy. Toto by mala byť súčasť e, toho cyklu výročného a malo by to prispieť k diskusiám tak v parlamente, ako aj na rade takisto strategický prístup, pokiaľ ide o postupy pre porušovanie predpisov na základe prípadového práva, e, ktorý vychádza z, z Európskeho súdu. Takisto kultúra práva v jednotlivých krajinách, to si využíva, to sa teda týka takých tém ako občanskej spoločnosti, pokiaľ ide o podporu právneho štátu. Európsky parlament a národné parlamenty by takisto mohli rozvinúť konkrétne interparlamentné formy spolupráce k týmto témam, čomu môže komisia iba prispieť. Na dôvážok komisia vychádza z toho, že rada by mala zabezpečiť článok 7 e, a celý ten proces e, s konkrétnymi presnejšími pravidlami, rovnako ako aj zaangažovanosť parlamentu tam, kde došlo k spusteniu takýchto postupov. Bolo to v prípade teda Maďarska. A v neposlednom rade navrhované nariadenie ohľadne ochrany unijného rozpočtu v prípade nedostatkov právneho štátu členských štátov, toto takisto by malo byť odsáhlesené a bude to veľmi dôležitý nástroj, tak ako sme počuli od fínskeho predsedníctva, sú teda odhodlaní e, to takto podporiť. Komisia pokračovala vo svojej práci ohľadne boja proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na početné škandály v nedávnych rokoch. Včera sme prijali celú sériu dôležitých správ na to, aby sme preskúmali súčasné rizika a to, čo treba spraviť. E, sú tu viaceré vstupy v týchto správach, ale chcela by som poukázať iba na niektoré kľúčové závery. Máme tu pravidlá, treba ich dodržiavať. Tieto sa nedodržiavali dostatočne a dohľad kompetentných ohľadov bola pri, do, bol veľmi slabý. Tuto, tento dohľad treba posilniť. Navyše sú tu špecifické rizika, ako napríklad anonimné transakcie alebo nedostatok transparentnosť, pokiaľ ide o poznatky, kto je príjimateľom peniazy a takisto aj ohľadne virtuálnych prostriedkov efektívna implementácia týchto predpisov, ktorí boli prijaté, to sa nalepší, to sa zlepší, a viaceré veci sa zleta zlepšia, napríklad 4. a 5. smernica v tejto téme, takisto smernica ohľadne prístupu k finančným informáciám, ako aj revidované kap- smernica o kapitále a takisto aj e, úrad pre dohľad európsky. Komisia mm, uplatňuje svoju úlohu ako dohliadač nad plnením eh, predpisov, eh, si berie svoju úlohu vážne a poukazujeme na jednotlivé prípady neúplného neúplnej implementácie predpisov a budeme aj naďalej k tomuto postupovať ako k svojej priorite. To znamená, veľa vecí sa už tejto, zo strany tejto komisie urobilo, ale práca ešte nie je završená, tak ako bolo naznačené v politických eh, víziách zvolenej predsedkyne komisie, treba povedať, že treba ešte vyplniť niektoré vákua, ktoré tu sú. Pokiaľ ide o balíček boja proti praniu špinavých peniazí, to bolo prijaté, bolo to prijaté teda včera a toto prináša základňu a sú tu určité možnosti, pokiaľ ide o ďalšie diskusie, predovšetkým s Európskym parlamentom. Napríklad ďalšia harmonizácia ktorá bude aplikovateľná v rámci nariadenia boja proti špinavých peňazí, je takisto aj špecifické, špecifické úlohy pre dohľadný európsky orgán v tejto oblasti, to takisto treba zvážiť. Zároveň v súlade s navrhovaným návrhom parlamentu v predchádzajúcom období potrebovali by sme dostatočné mechanizmy na to, aby sme zabezpečili koordináciu medzi jednotlivými jednotkami členských štátov, ktoré to kontrolujú a pokiaľ ide o externú stránku, komisia v súčasnosti pracuje na tom, aby sa zlepšila metodológia pokiaľ identifikáciu vysokorizikových tretich krajín, teda z pohľadu, z pohľadu prania špinavých peniazí, ale aj pokiaľ ide o financovanie terorizmu. A v rámci tohto teda sledujeme aj ciele rady. Identifikácia vysokorizikových tretich krajín je právny záväzok v rámci smernice a je to spoločná zodpovednosť všetkých troch inštitúcií nadvezujúc na uznesenie Európskeho parlamentu z marca, by sme sa sústredili na transparentný proces, kde sú jasné benchmarky pre jednotlivé krajiny, ktoré e, sa sústredia na takéto reformy. Ďalšia diskusia je teda potrebná to, aby sa zlepšilo to, aby sa zhostila tieto problematika rada vo forme metodológie. A aj naďalej budeme spolupracovať s parlamentom, vrátane teda spolupráce s vašimi kolegami vo výbore EKON a takisto ja budem toto spomínať, aj pokiaľ ide o radu ECOFIN v oktobri s ministrami pre financie. To znamená, musíme vydláždiť cestu na to, aby sme sa pohli v tejto veci ďalej. Paralelne sme zintenzívnili našu angažovanosť aj pokiaľ ide o tie tretie krajiny, ktoré majú najväčšie problémy. A posilnili sme úlohu komisie, pokiaľ ide o task force vo finančných otázkach. E, napríklad na zozname je teraz už aj Panama, pokiaľ ide o takéto vysokorizikové krajiny. A týmto sa vlastne potvrdilo hodnotenie komisie z februára. A budeme musieť takisto riešiť tieto veľké rozdiely medzi európskym zoznamom a tým, ktorý bol pripravený zo strany tejto task force. Takže toto je teda téma boja prania proti špinavým peniazy, peniazom. A teraz by som rada hovorila o jednom, jednej z najdôležitejších tém v tejto téme, to je teda ochrana osobných údajov. Kolegium prijalo včera hodnotenie fungovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda e, rok potom, čo sa to spustilo, takže tzv. GDPR, a naše závery sú nasledovné. Funguje to dobre, vidíme uniformnú aplikáciu uplatňovanie vo všetkých členských štátoch, silnejšie vymožiteľnosť a lepšie využívanie e, týchto predpisov. Avšak ešte ďalej budeme sa musieť venovať ďalším aspektom. Tri členské štáty musia ešte stále sa zhostiť svojich úloh. E, tá rada musí byť plne funkčná, čo možno najskôr. E, Musíme pri tomto pomáhať, predovšetkým malým a stredným podnikom, aby tieto lepšie rozumeli to, že čo musia robiť. Osveta ohľadne GDPR vo verejnosti u našich občanov, to je takisto niečo, čo podporujeme. Je relatívne vysoká tá osveta, ale myslím, že ľudia by mohli byť ešte viac proaktívni na to, aby chránili svoje vlastné práva. Pokiaľ ide o medzinárodnú scénu, tam GDPR je takým referenčným bodom, pokiaľ ide o moderné, vysoké digitálne štandardy. Stále viac a viac krajín v Ázii, v Latinskej Amerike a v Afrike príjmajú nové zákony alebo pozmenujú svoje zákony, ktoré majú a berú teda GDPR ako také referenčnú hodnotu. A je to skutočne dobrý príklad toho, kde Európska únia e, pripravila pravidla a zároveň stanovila aj konkrétne štandardy. E, dohoda o adekvátnosti, okrem teda tej obchodnej dohody s Japonskom, je takisto niečo, čo iné krajiny, ako napríklad Južná Korea, chcú opakovať. E, Išla som do Čile a do Argentíny pred dvomi týždňami. Čile napríklad pracuje na komplexnom, komplexných zákonoch a inšpirovalo sa teda v GDPR a chcú takisto hovoriť aj o tých, o tých otázkach adekvátnosti. Argentína takisto mení svoje zákony. Je to veľmi dôležité predovšetkým v kontexte našich obchodných dohôd s oboma krajinami. Dokonca aj v Spojených štátoch amerických Spojené štáty americké teda hovoria o možných zmenách svojej legislatívy, e, napríklad najnovšia pokuta 5 miliónov, ktorú navrhla e, pre Facebook, vidíme, ako sa teda berie vážne táto otázka. Ako náhle budú detaily k dispozícii, budeme ich preskúmavať na to, aby sme lepšie pochopili zistenia a konsekvencie, ktoré sa z toho odvádzajú. Tu teda, to sa teda týka Facebook analytika problému, čo otvorilo oči viacerým. A týmto vlastne, keď hovoríme o Spojených štátoch amerických, sa môžem pozrieť na, ten, na tú dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a, Európs- a Európskou úniou, pokiaľ ide o výmenu údajov cez Atlantický oceán, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A podľa môjho názoru, a teda nielen podľa môjho názoru, ide skutočne veľmi dobrý nástroj na to, aby sme zabezpečili ochranu Eh, ochranu eh, tak na európskych, ako aj na, Spojených, na území Spojených štátov amerických. Viac než 4700 podnikov je teraz certifikovaných v rámci tohto rámca. Monitorujeme uplatňovanie týchto predpisov a to veľmi pozorne a ten tlak zo strany Európskeho parlamentu skutočne je veľmi prospešný na to, aby sa veci pohli dopredu aj na druhej strane Atlantiku. Eh, bola ustanovená stála ombudsmanka alebo ombudsman, kontexte tej rady, ktorá má na to dohliadať. Zároveň tu máme aj proaktívny prístup, pokiaľ ide o oddelenie e, ministerstvo pre e, obchod. Preskúmame teda všetky tieto aspekty aj v kontexte výročnej správy, v rámci ktorú teda by sme chceli dokončiť ešte pred koncom môjho mandátu. V súčasnej chvíli to teda vyzerá tak, že pravdepodobne to pôjde do Spojených štátov amerických v, decem- v septembri, v uprostred septembra, na to, aby sa tam začala teda revízia. Pokiaľ ide o tento pokiaľ ide o túto dohodu ohľadne pokiaľ ide o túto dohodu, ako viete, údaje jednoducho cestujú po celom svete veľmi rýchlo, odliadnúť od nejakých hraníc, ktoré tu máme. A toto predstavuje veľký problém pre našich prokurátorov, aj pokiaľ ide o justičné systémy, ktoré majú ťažkosti, pokiaľ ide o získavanie dôkazov z iných krajín, pokiaľ ide o trestné stíhanie. A treba povedať, že takéto dôkazy sú v podstate momentálne potrebné v prípade 85 všetkých trestoprávnych šetreniach. Inými slovami, neprebiehajú takmer žiadne trestné vyšetrovania, bez toho, že by boli potrebné k tomu elektronické dôkazy. No ale postup na obdržanie týchto elektronických dôkazov je príliš pomalý a toto narúša šetrenie a taktiež to podkopáva dôveru v justičný systém, predovšetkým zo strany obetí. Preto komisia minulý rok predložila balíček v súvislosti s elektronickými dôkazmi, ktorý justičným orgánom a ďalším poskytovaním služieb dáva možnosť rýchlo spracovávať dôkazy v súvislosti s trestoprávnym šetrením a zároveň sa potom rešpektujú základné práva. Na rade sa dosiahol všeobecný prístup na konci minulého roka. Je dôležité, aby váš výbor taktiež dosiahol svoje stanoviska, aby mohlo začať bezinstitucionálne rokovanie čo najskôr. Komisia je plný k dispozícii a bude podporovať tento postup. Teraz k téme medzinárodných aspektov. Rada dala komisii mandát 6. júna, aby sme začali rokovanie ohľadom dohody medzi EÚ a USA o elektronických dôkazoch a aby sme pristúpili k ďalšiemu rokovaniu o pristúpení eh, k protokolu Budapešského dohovoru a ohľadom kybernetickej kriminality. Ehm, taktiež sa hovorí o mm, mimoúzemnom dosahu nového amerického zákona o klaude. A až potom, čo sa dohodneme na interné úrovni na európskych pravidlách, tak potom prejdeme k rokovaniam o dohode s USA. Logicky, predtým, než sa dohodneme my, tu na vlastných pravidlách, tak nemôžeme e, pokročiť ani ukončiť e, rokovania z USA. Ďalej máme iný prístup, čo sa týka amerického zákona o klaude. Máme dohodu, ktorá spája európske členské štáty a to, tá hovorí, že chceme, aby bolo rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, takže s obmedzeným počtom členských štátov USA môže uzavrieť dohodu, no ale v tomto prípade by Európsky parlament nemal možnosť dohľadu, ktorá je zásadná a rokovania z USA nastanú v nadchádzajúcich mesiacoch a ja vás budem priebežne informovať. Myslím si, že riadne procedurálne práva a záruky na ochranu údajov musia byť súčasťou konečnej podoby dohody. No a ešte na záver, ešte v trestnoprávnej oblasti, taktiež tu máme pokrok pri zriadovaní úradu Európskeho prokurátora. Ten by začal, mal začať fungovať na konci e, roka 2020. Komisia už robí prípravné práce, ale pre Európsky parlament a pre radu už je urgentné sa dohodnúť ohľadom Európskeho hlavného prokurátora, ktorý taktiež hrá e, kľúčovú úlohu pri fungovaní úradu Európskeho prokurátora. Vážení členovia výboru LIBE, vo vašom výbore sa zaberáte taktiež témami, ktoré súvisia s veľmi urgentnými zásadnými aspektami ochrany menšín, ľudských a základných práv, boja proti diskriminácii a mnohými ďalšími témami. No a v obmedzenom čase, ktorým bol pridelený, nemôžem spomenúť všetko, ale chcem vás uistiť, že budem tvrdo pracovať na všetkých týchto otázkach až do konca môjho mandátu. Ešte by som rada hovorila o dôležitej legislatíve, kde dúfam, že bude pozitívny vývoj veci. V oktobri na Rade EPSCO finské predsedníctvo bude diskutovať o návrhu smernice o e, rovnoprávnosti. O tomto hovoril pán predseda. Hovorili ste, že už 11 rokov je nedoriešená táto legislatíva. Skutočne je veľmi dôležitá, vyžaduje si na rade jednomyselnosť. A ja som vďačná fínskeho predsedníctvu že chcú na Rade EPSCO v oktobri o tom diskutovať, pretože stále sa táto diskusia musí otvárať a na Rade sa to musí skúšať stále zas. Dúfam, že tá diskusia v oktobri riadne politicky vyhodnotí situáciu a že sa tým umožní postup, na konci ktorého je dosiahnutie stanoviska rady. Ja toto plne podporujem. Vážení poslanci, ďakujem pekne za pozornosť a teším sa teraz na vaše názory. My ďakujeme vám, pani komisárka, za to, že ste rozšírili aj tú škálu tém, ktoré som ja spomenul na úvod. Hovorili ste aj o tom problematickom transatlantickom aspekte kompetencií výboru LIBE v súvislosti s legislatívou vrátane obrovských rozdielov medzi USA a EÚ. EU oblasti štandardov ochrany súkromia, základných práv, dôvernosti, elektronickej komunikácie. A samozrejme, čo sa týka spustenia úradu Európskeho prokurátora, taktiež tu môžu prebehnúť zase boje medzi radou a Európskym parlamentom, ako to poznáme. Takže je treba hovoriť taktiež o probléme horizontálnej smernice, o rovnoprávnosti a nediskriminácii. Hovorila o tom aj zvolená predsednička komisie Ursula von der Leyen a hovorila o tom, že chce prekonať hranice pravidla jednomyselnosti na rade tým, že by v každej možnej chvíli využila možnosť pasarely a Teraz budú hovoriť koordinátori, každé dve minúty. Prosím, aby sa aj ostatní dostali ku slovu. Pokiaľ sa budú chcieť vyjadriť, začneme EPP. Pani koordinátorka Mecola ani koordinátor Lenárs tu nie sú, ale v tomto prvom kole bude hovoriť pán Peters. Áno? Áno, ďakujem. Pani komisárka, ďakujem, gratulujem za odvedenú prácu za posledných pár rokov. Hovorili ste o mnohých témach. Takže, čo sa týka hodnotenia GDPR, o tom ste hovorili, veľmi dôležitá téma. Moja otázka v tejto súvislosti je, ako teraz vyzerá diskusia o pravidlách pre súkromný sektor, pretože vo vyhodnotení bol vyjadrený zámer mať legislatívu aj pre súkromný sektor. Druhá otázka. Hovorili ste o nutnosti ehm, úradu pre otázky verejného obstarávania. Povedali ste, že do, roku, do konca roku 2020 snáď by sme mohli mať úrad verejného prokurátora Takže podarí sa to alebo nie. Ďalej zdieľanie údajov. Malé stredné podniky majú problém so zdieľaním údajov. Chcete konať aj v tejto oblasti, keď vidíte zdieľanie údajov medzi podnikmi, very important one. Posledná otázka je veľmi dôležitá. Anonymne, anonymizované údaje. Hovorili ste aj o tom. V útorok bola veľmi dôležitá správa um, univerzit v Leuvene a v, univer- v Londýne a hovorilo sa tam o tom, že v tzv. anonymizovanej databáze ľudia sa stále dajú identifikovať a toto je veľmi dôležitá štúdia, ale aj je to veľmi dôležitá správa, pretože to znamená, že máme veľký problém. Otázka je, sledujete implikácie tejto správy a ako to vyriešiť? Ďakujem teraz pani Sipal za SAD. Ďakujem, pán predseda. Vyzerá to tak, že stále viac v niektorých členských štátoch niektoré skupiny obyvateľstva sú stále viac zasahované diskrimináciou, nenávisnými prejavmi a dokonca aj násilnými útokmi. Dokonca v Polsku sme videli v týchto dňoch útoky na príslušníkov menšin LGBTI. Takže ako chceme zaručiť, že členské štáty budú konať zodpovednejšie nielen čo sa týka boja proti tomuto javom, ale aj proaktívneho konania v tejto oblasti. Čo sa týka ochrany údajov, mám pár otázok. Mali sme pilotný projekt, aby sa zistilo, ako kombinácie jednotlivých databáz, ktoré sme odsúhlasili v posledných rokoch, ako, aký, aký majú dopad na základné práva. Takže sú tam nejaké výsledky. Podobná otázka v súvislosti s policajnou smernicou ktorá prišla po GDPR. Tu tiež boli potrebné dodatočné pravidlá, záruky. Môžete nám prosím poskytnúť prehľad momentálnej situácie a či k tomu príde nejaká správa. Ďalšia otázka. Ohľadom štítu na ochranu súkromia máme tu aj dosť nových poslancov a preto poviem, že vidím, že je čoraz viac spoločností, ktoré rešpektujú tieto pravidlá, ale prosím, môžete nám povedať, keď tieto podniky povedia, alebo sa zaviažú rešpektovať týchto pravidiel, tak ako môžeme skutočne kontrolovať a zistiť, že rešpektujú pravidla štítu na ochranu súkromia v spolupráci s USA? Ako zistiť, že to funguje? A ďalej, dôležitá otázka v súvislosti s článkom 7. Povedali ste, že možno budeme potrebovať dôležitejšie pravidlá, ako zaručiť, že prinesie dobré výsledky, No a ja mám taký dojem, že problémom nie sú jasné pravidlá, ale politická vôľa. Má už komisia nejakú predstavu, ako by tieto pravidlá mohli vyzerať? Ďakujem pani Infeld, mene Obnome Európu. Ďakujem, pán prezident, ďakujem, pani komisárka. Ja vás tu vždy veľmi rada vidím. Hovorili ste o mnohých témach, rýchlo to prejdem. Som rada, že zvažujete nariadenie o boj proti praniu špinavých peňazí a príslušného o príslušnom dohľade na európskej úrovni, pretože vieme, že sú to miliardy eur, ktoré nie sú pod dohľadom, čo sa týka právneho štátu. O tom budeme hovoriť aj s budúcou komisiou, ale už teraz sa dá povedať, že nie sme spokojní s veľmi slabým návrhom vášho kolegu pána Timmermansa, pretože v porovnaní s našim názorom, tak ten konkrétny návrh je veľmi úzky, vynecháva základné práva, sústreďuje sa len na inštitúciálne otázky, nie sú tam žiadne špecifické odporúčania zo strany nezávislých expertov alebo pre konkrétne krajiny, takže to je treba posilniť. No ale časťou kultúry právneho štátu, o ktorej ste hovorili, je to, čomu sa hovorí súkromné presadzovanie. Občania, ehm, mimovládky, a iní by vás mohli žalovať. Náš parlament totiž odsúhlasil e, existenciu alebo vytvorenie e, fondu na litigácie, na spory. A my viackrát sme vás vyzvali, aby ste konali, vy ste to ignorovali a z tohto fondu ste urobili taký nejaký e, ochranný advokátny fond. No takže prosím, urobte z toho skutočný fond pre spory, ktorý bude dávať lepšie možnosti občanom a posilniť postavenie. No, asi si, asi vás neprekvapí, keď poviem, že si myslím, že EÚ je príliš submisívna voči USA, čo sa týka tej našej dohody, no a čo sa týka elektronických dôkazov, tak myslím si, že by mal byť zverejnený mandát ohľadom rokovaní aj z Radou Európy. No a na záver keď príde konečná dohoda, tak by sa k tomu mal ešte vyjadriť Európsku súdny dvor, predtým, než s tým budeme všetkým súhlasiť. Ďakujem pani Strik za zelených, alebo nie? Nie. Pani Reintke. Ďakujem. My sme spolu koordinátori. Pre vás je to tým pádom trochu komplikovanejšie, takže sa ospravedlňujem. Ďakujem, že ste prišli do výboru, pani komisárka. Ako ste povedali, čaká nás veľa práce v tejto oblasti. Ja by som vás rada podporila. Možno niektorí tieto úlohy vyzerajú byť ťažké alebo kontroverzné, ale prosím, nepolavujte, pretože nás čakajú dôležité vec, dôležitá práca. Uvidíme to aj na výsledku z minulého parlamentného obdobia, že je to dôležité. No a taktiež ste hovorili o určitých otázkach, napríklad mechanizmus na ochranu právneho štátu. Podporujem to, že komunikácia zo strany komisie nezachádza dostatočne ďaleko. Potrebujeme tam hodnotenie zo strany expertov, externých expertov a taktiež väčšie zameranie na základné práva. Hovorili ste o e, nástroji v súvislosti s rozpočtom ohľadom nedostatkov v oblasti právneho štátu. Ako by to bolo teda prepojené s rozpočtom konkrétne a akým spôsobom sa to bude kontrolovať a zisťovať? Ďalej, čo sa týka smernice o rovnakom zaobchádzaní, finské predsedníctvo už na to začalo pracovať. A ja by som bola rada, keby komisia toto podporila. Myslím si, že je to hrozná hamba, že po 11 rokoch ako Európsky parlament nie sme schopní, alebo Európska únia nie sme schopní v tomto pokročiť. Komisia by na to mohla začať pracovať, mohla by prejaviť ochotu, mohla by vytvoriť e, alebo začať vytvárať stratégiu pre LGBTI pre budúce obdobia. Ja by som bola veľmi rada, keby sa na to začalo pracovať. No a na záver, v programe, ktorý predstavila menovaná predsednička komisie, sme videli veľký pokrok v podobe pristúpenia k istambulskému dohovoru, ďalej smernicu o rodovom násilí alebo rodovo motivovanom násilí. Možno by komisia mohla pripravovať takéto kroky, pretože toto je veľmi dôležité. Ďakujem pani Tardino za idem. Ďakujem. Ďakujem za vašu prítomnosť, pani komisárka. Veľa zaujímavých tém ste spomenuli vo vašom úvode, ale chcem sa sústrediť len na spravodlivosť. V apríli bol predstavený e, e, rámec e, hodnotenia spravodlivosti, e, kde sa hodnotia systémy súdnych e, systémov členských štátov EÚ. Z tohto porovnania vyplýva, že sú tu ešte problémy s dĺžkou konaní, ktoré sú príliš dlhé v niektorých krajinách, ale aj nezávislosti súdov verejnosť e, problematiku nezávislosti vníma e, negatívne, znižuje sa dôvera e, v súdy. A to je veľmi alarmujúce, lebo to je kľúčová podmienka pre zachovanie právneho štátu v členských štátoch. Preto sa chcem spýtať, aké ďalšie kroky sa majú prijať k odporúčaniam Európskej komisie a na čo sa chce sústrediť e, komisia, pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi, aby sme e, dosiahli ciele, ktoré si stanovujeme s našimi e, občanmi. Tí od nás žiadajú, aby sa skrátili dĺžky konaní na súdoch. Pán Prokačíny, ďakujem pán predseda. Vítam pani komisárku medzi nami. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Musím si e, všimnúť, že aj keď teda ste spomenuli mnoho rôznych a dôležitých tém, napokon diskusia nutne e, sa sústredí na článok 7 e, právny štát a toto už je prvok, na ktorým treba uvažovať. V Helsinkách, keď ste boli v Helsinkách, všimol som si, vaše e, osobné e, e, napadnutie v tejto súvislosti. Vy sama ste spomenuli, že tento koncept je príliš abstraktný a práve táto abstraktnosť sa napokon využila na to, aby sa princíp právneho štátu dal politicky instrumentalizovať. Pýtam sa, čo máte presne na mysli? nejakú tabulu, kde chcete rozlišovať dobrých od zlých a ako e, policajne sa to bude potom e, interpretovať, eh, táto zásada e, právneho štátu. Ja by som len chcel poznamenať, že je tu hrozba, že sa z toho stane nástroj hlavne proti menšinám kto je dnes politickou menšinou, možno aj vo vnútri tohto parlamentu, tohto výboru, zajtra sa môže stať väčšinou a naopak. E, Takže poprosím vás, aby ste boli mimoriadne obozretní v tomto bode. Takže nevidím tu Corneliu Ernst Zague, možno pán, pani Peletie. Pani Peletie. pour votre exposé. Ďakujem pekne za vaše slova. Pani komisárka, chcela by som upriamiť vašu pozornosť na právo na ochranu. Predovšetkým tu máme nové e, nástroje spolupráce a otázka je, aké, ako bude vyzerať táto, e, toto právo, tieto predpisy. Európska únia prijala 6 smerníc v tejto oblasti. Komisia momentálne sleduje, ako sa to implementuje v jednotlivých štátoch. Otázka však je, vedeli by ste nám povedať, aké sú teda výsledky toho, alebo či máte nejaké výsledky, je tu nejaké zlepšenie, ktoré treba urobiť, alebo sú tu vákua a či náhodou máte nejakú nejaké konkrétne údaje, čo ide časový harmonogram a čo očakávate od nového komisára. Ďakujem pekne. Takže teraz dám slovo opäť komisii, takže takých 10 minút na tieto prvé otázky, prvé kolo a potom dostanú slovo starí poslanci, pretože máme dlhý zoznam poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže prosím, máte 10 minút a snažte sa. Pán predseda, skutočne ťažká úloha. Už vždy sme flexibilní, čo týka načasovania, ale máte 10 minút. Dobre. Neviem, či je to tak, že čím dlhšie sme v politike, tým dlhšie hovoríme. Ja niekedy vôbec nie som schopná nič skrátiť, ale budem sa snažiť. Takže prvá otázka od pána Petersa ohľadom vyhodnotenia GDPR a toho oznamovaného zákona. Nebola to legislatíva alebo právny akt pre súkromný sektor, ale pre digitálnu oblasť. E, to podobné. Už to oznámila zvolená predsednička komisie. Taktiež sa to diskutovalo na komisii. Ako regulovať či neregulovať digitálnu oblasť, lebo samozrejme digitálna transformácia a technologické aspekty, umelá inteligencia. Toto je slubná oblasť a človeku to môže priniesť veľa dobrého, ale sú tu aj rizika a hrozby a zákonodárci by na to mali reagovať. Jedna z otázok, na ktorú je treba si dať odpoveď, je, či znovu otvoriť alebo neotvoriť eh, tzv. smernicu o elektronickom obchode, ktorá hovorí o tom, že IT platformy nie sú zodpovedné alebo neručia za obsah. Toto je naďalej platné pravidlo. A my toto pravidlo porušujeme viacerými spôsobmi. My ich napríklad žiadame, aby odstránili nenávistné prejavy, teroristický obsah, samozrejme vychádza pritom zo zákona, žiadame aj o odstránenie detskej pornografie, ale sú ešte ďalšie veci, ktoré si zaslúžia riadnu analýzu, Môžeme pracovať v rámci dobrovoľných schém a apelovať na spolo- spoločenskú zodpovednosť IT sektora, aby sme rozšírili ich, právnu, ich právne ručenie za obsah. Ale netýkalo by sa to len súkromného sektora keby sme vypracovali tento nový právny akt o digitálnej oblasti. Boli by tam aj aspekt napríklad digitálneho zdaňovania a ďalšie, ale neviem, aký konkrétny plán má nová predsednička komisie. Táto komisia sa postavila veľmi opatrne k tejto oblasti. My nechceme v digitálnej oblasti mať nejakú prehnanú legislatívu, chceme, aby to bolo otvorené, pretože chápeme, O právnom štáte sa tu veľa hovorí. Je to demokratické právo každého sa vyjadriť, mať slobodný názor. A pokiaľ zakážeme anonymitu prispievateľov, tak ľudia možno budú mať s tým problém. Takže ja viem, že by som mala hovoriť krátko, ale sú tu mnohé otázky a samozrejme prístup EÚ voči digitálnej oblasti bude jednou z kľúčových tém pre ďalší mandát aj pre ten váš. Čo sa týka úradu Európskeho prokurátora, je to realistické do konca 2020, áno. Pokiaľ bude hlavný prokurátor teraz na jeseň už zvolený, pretože my zatiaľ robíme to, čo sa dá robiť bez tej vedúcej osobnosti, bez hlavného prokurátora. Pracujeme na systéme spravovania prípadov, pracujeme na teda kanceláriách v Luxembursku, v Luxemburgu, Ďalej sa pracuje na interných procedúrach, ale už sme na to dostali aj kritiku zo strany členských štátov, že toto si má robiť samo kolegium prokurátorov, ale už sme s tým začali. Ale samozrejme čaká sa zatiaľ na zvolenie hlavného prokurátora, uvidím, aký sa dosiahne pokrok, predovšetkým potom na rade. Zdieľanie údajov medzi, pre malé a stredné podniky medzi podnikmi B2B E, toto si vyžaduje dlhšiu diskusiu, ale v prvom rade, keď hovoríme o ochrane e, údajov v súvislosti s malými a strednými podnikmi, tam ešte stále musíme veľmi veľa vecí objasniť, pretože v GDPR sa rozlišuje medzi firmami, ktoré sa e, primárne zaoberajú spracovaním dát, teda tým spôsobom tí, ktorí zarábajú na e, spracovaní e, súkromných údajov osôb a tými, ktoré ktorí sú vlastne kaderníci a vlastne všetky ostatné firmy, ktoré vlastne nezarábajú údajmi ľudí. Toto musíme presnejšie objasniť. Eh, v tejto diskusii sme s jednotlivými eh, úradníkmi na ochranu osobných údajov, pretože chceme byť jasní, chceme aj viac rozumieť situáciu malých a stredných podnikov. To súvisí s certifikáciou, s kódexmi správania pre jednotlivé sektory, aby tu bola väčšia eh, istota. Londýnska štúdia musím úprimne priznať tu, že som ju nečítala. Podám pani Sipo, xenofóbia, aké sú naše povinnosti. No už naše povinnosti sú obrovské. Keď som prišla na komisiu v roku 2014 a všimla som si, že budem zodpovedná za základné práva v EÚ, naozaj som si neuvedomovala, že to bude také nepopulárne, také kontroverzné, také nebezpečné a také potrebné pracovať na tejto téme. Pretože všetci vieme, čo sa deje. Mám veľmi dobré údaje z IT sektoru o nenávistných eh, prejavoch, nápadnutí rôznych ľudí, nie preto, čo robia, ale kto sú kvôli farbe, eh, eh, náboženstvu, sexuálnej orientácii týchto ľudí. Je to naozaj odporné, čo sa deje online a odporné čo sa deje offline v niektorých z našich členských štátov. A tieto dva svety sú prepojené, preto e, tlačíme na IT sektor, aby odstraňoval nenavistné prejavy. Ide o digitálne násilie, ktoré má potenciál generovať e, násilie v reálnom živote. Ale toto nie je len o násilí. Ja viem, pani Sipel, vy ste to mysleli tak, e, že sa to vzťahuje aj na diskrimináciu o ktorej vidíme, že v mnohých sektoroch, vo vzdelávaní, v službách e, táto narastá. Preto chcem naozaj e, tlačiť na e, smernicu o rovnakom zaobstávaní na EPSCO, pretože toto je ten chybajúci link, to chybajúce prepojenie v našej legislatíve potrebujeme diskutovať členskými štátmi o možných nákladoch, pretože vždy hovoríme o peniazoch, Vždy počujeme argument eh, strany členských eh, štátov, eh, že rekonštrukcie, mm, materiál ako vozíky a podobne si vyžadujú finančné prostriedky. Je tu aj problém kompetencie na strane členských štátov. Nie vždy za to zodpovedné jedno jediné ministerstvo. Ale E, členské štáty hovoria, že sú, sú tu kľúčové otázky, e, takže treba tu veľa vecí e, naozaj vyriešiť v súvislosti s bojom proti xenofóbii, rasizmu, aj vo vzťahu s tým, čo sa teraz udialo v Poľsku. Takže sú tu e, vlastne možnosti e, ochrany ve smernici o, o policii, Ako náhle budeme mať bližšie informácie, konkrétne vám písomne e, odpovieme a tak, e, takisto na základe aktualizovaných e, informácií. Potom, pokiaľ ide o Privacy Shield, ako zistiť, že firmy sa dodržiavajú pravidlá, no je tam silný presný dohľad oddelenie e, pre obchod e, e, tu robí dohľad. No a účasť určitých firiem už bola prerušená v rámci Privacy Shield. Teraz je tu pokuta pre Facebook. Systém funguje, funguje aktívnejšie než na začiatku. Tlačíme na to, aby sa to zlepšovalo. Budeme mať správu v oktobri k dispozícii pokiaľ ide o článok 7, jasnejšie pravidlá, aká je tá myšlienka za tým. No už keď sa na to pozriete, čo sa deje, keď e, hovoríme o polskom prípade, e, kedy bol poprvýkrát spustený článok 7, veľmi dlho e, sa to ponechalo na rovni komisie, bol tam veľa dialogov, stretnutí, listov a v určitom momente bolo dosť zrejme, že sa to musí posunúť na stoly ministrov. tak sa to objavilo na rade e, GAK. E, tie diskusie tam sú užitočné, je to dôležité. Niekedy sa ma spýtajú, ako článok 7 e, e, funguje, keď tam nie je e, žiaden výsledok, ale aj proces, tá diskusia, to je tiež dôležité. A mali sme tiež v Helsinkách minulý týždeň, pán López Aguilar tam bol prítomný, tam sme tiež mali vynikajúcu diskusiu. Ministri spravodlivosti tiež musia začať diskutovať o situácii týkajúcej sa právneho štátu v členských štátoch. Lebo my ako sektor spravodlivosti sme tí, ktorí platia tú cenu e, e, za to, že v niektorých členských štátoch sú určité medzery. Potom nefunguje ani európsky zatýkací príkaz, vzájomná dôvera trpí, vzájomné uznávanie rozhodnutí súdov e, má potiaže. Takže toto je závažný systemický problém pre celú Európu. Preto sme to prediskutovávali a prišli sme s procesom, ktorý je e, trošku viac predvydateľnejší. Vznikla tu otázka, zaznela otázka, či je to politická alebo čistoprávna otázka. Ja myslím, že oboje. A preto aj Rada pre všeobecné záležitosti, aj Rada pre spravodlivosť musia e, sa zaobrať touto otázkou. Pani Sofie Intveld, e, Otázka eh, boja proti praniu špinavých peňazí. To je jeden z našich najväčších problémov. Europol eh, práve odhadol, že každý rok suma prepraných peňazí je porovnateľná s európskym rozpočtom 1% HDP. A predstavte si ešte aj účel, na aký sa používa pre organizovaný zločin, terorizmus, Eh, o pokračovanie korupcie, cezhraničných eh, sietí, eh, zločinu. Toto je niečo, čomu sa musíme venovať. Ak jeden, dva, tri štáty zanedbajú svoje povinnosti, celý finančný systém v celej Európe bude a je, dnes je ohrozený, lebo tu máme takéto prípady. Preto rozmýšľame nad posilnením e, európskeho dohľadu. Hovoríme od potrebou e, mať tu e, nariadenia, pretože zatiaľ je toto riadené formou smerníc a musím vám povedať, že je toľko rôznych prístupov zo strany členských štátov k tomuto. Nie vždy veľmi spolahlivé výsledky nezabezpečuje sa tu úplná realizácia. Preto si myslím, že forma nariadenia by tu bola vhodná rovnako aj vytvorenie Európskeho orgánu pre dohľad v tejto oblasti, no ale to je už otázka pre budúcu komisiu a budúci parlament. oznámenie o e, právnom e, štáte minulý týždeň, že to nie je dosť. Očakávala som takúto kritiku. Zabrala som sa tým naozaj do hĺbky. Podrobne sú tam kapitoly, ktoré jasne povedali, že e, práca e, nezávislej prokuratúry a súdnu systému je len jeden pilier e, toho celku. Je tam priestor pre občianskú spoločnosť, slobodná mienka, slobodné médiá, štátna administratíva, ktorá nepracuje pod politickým diktátom. Nebola eh, tam ambícia všetko vyriešiť. Chceli sme prísť mechanizmom, ktorý si parlament eh, želal. Prečo eh, nezainvolvujeme exper- externých expertov? Výročné hodnotenie prinesie také e, výsledky, že tu budú e, právne e, dôsledky, určité porušenia. V takomto prípade tu potrebuje mať násilnejšiu možnú legitimitu tohto hodnotenia. A neskôr zaznela otázka, ako chceme toto merať. Nuž, táto otázka je spojená so skutočnosťou, že toto je do určitej miery abstraktné Je to sféra, kde máme e, rô, e, rôzne e, ústavné systémy. Prekročila som o 15 minút svoj rečnícky čas. Áno, a mnohí sa hlásia takisto do diskusie. Áno, určite zaznejú otázky aj k právnemu štátu, takže myslím si, že je vhodné, aby som pokračovala v tom, čo som začala hovoriť. Eh, listom sme odpovedali, môžem sa na to eh, pozrieť eh, ďalej. Ešte sa spojím s mojimi službami, ale myslím, že sme sa snažili tie nové programy o hodnotách čo najlepšie popísať. Poďme o tom diskutovať ďalej. Pani Reintke, toľko veľa zaujímavých otázok. E, ja sa do toho e, opäť ponorím neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Situácia je takáto. 21 členov e, sa chce vyjadriť, takže čas obmedzíme, rečnícky čas obmedzíme na minútu a pol, aby sme mali ešte stále čas na reakciu pani komisárky k druhému kolu. Ale je samozrejme jasné, že prekročíme Eh, čas vymedzený pre tento bod a budeme musieť eh, posunúť eh, ďalší bod nášho programu z dobrých dôvodov, pretože máme veľký záujem predlžiť tento dialog s komisárkou Jourovou. To je jasné. Ale poprosím vás, je dôležité, aby ste všetci dodržali rečnícky čas. Každý bude vypočutý, ak budete dodržiavať rečnícky čas. Pán Sasalehos. Vaša prvá otázka. Ďakujem veľmi pekne. E, budem sa vzťahovať na európsky e, zatýkací príkaz. V dispozícii sú e, údaje, ktoré poukazujú na to, že tie európske zatýkače sa znižujú vo svojom počte z čoho sa dá vy, vy, vyvodzovať, že tu nedochádza ku konsolidácii. Justičnú spoluprácu by tu bolo treba zlepšiť, posilniť. A e, nechcem sa tak venovať e, článku 2, ale predsa len e, chcem spomenúť dve otázky. Lepšie zlepšenie v oblasti postupov európskeho zatýkacieho rozkazu Treba zabezpečiť, aby všetky súdy konali rovnako. Mali sme tu aj rozsudok Európskeho súdneho dvora voči jednému e, súdu, ktorý nepristúpil k takémuto európskemu zatýkaču správne Takže a, a nedá sa tu ani a, e, e, niečo nahradiť. Tí, ktorí e, vystavujú tento a, zatýkač, tak tí tu majú konečnú zodpovednosť, tieto súdy. Pre novozvolených poslancov je dobre vedieť, že komisárka Jorová je ochotná poskytovať písomné odpovede tým, ktorí nedostali Ehm, úplnú odpoveď, e, pretože čas je obmedzený. Takže tí dostanú písomnú odpoveď. Slovo má pán Bitanov. Sorry, as a newcomer, <laughs> you forgive me, I guess. Thank you, Mr. Chair, Madam Commissioner, distinguished Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po bulharsky, ak mi to dovolíte. Pokiaľ ide o oznámenie z minulého týždňa, budeme tu mať výročné správy eh, ku každému členskému štátu čo nahradí CVM, ktoré sa aplikovalo iba na Bulharsko a Rumunsko. Ja chcem privítať toto rozhodnutie, pretože to povedie k zrušeniu týchto notoricky známych dvojitých štandardov. Bulharsko a Rumunsko Uh, už príliš eh, dlho zažíva, už sa k ním eh, pristupuje odlišne a to má aj veľmi kontroverzné výsledky bulharskí občania nemajú vysokú dôveru voči súdnemu systému. Bulharsko je, je na konci rankingu e, v týchto otázkach. A CVM vo svojich častiach nie je dostatočne e, efektívne a niektoré členské štáty ho využívajú ako um, výhovorka, prečo sa nemôže Bulharsko a Rumunsko zapojiť, začleniť do Schengenu. Ale e, v minulosti sme tu mali e, pozitívne správy, takže pýtam sa, kedy sa zruší CVM. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to vždy veľké potešenie si vás vypočuť. Chcem poďakovať za vašu prácu, ktorú ste odvádzali za posledné roky. Hovoríte o tom, že je treba si vzájomne dôverovať medzi členskými štátmi v súvislosti s nástrojmi, ktoré vytvárajú túto spoluprácu, túto dôveru v justičnej oblasti. O tom hovoril pán Sanfer Lechos. V roku 2014 tento parlament už upozornil na to, že niektoré justičné systémy členských štátov vydávali justičné príkazy za trestné činy, ktoré boli na nižšej úrovni, ale tieto príkazy sa majú vydávať len v prípade veľmi vážnych trestných činov a taktiež e, súd na, pre ľudské práva na to upozornil. A napríklad členský štát e, predložil e, otázku, pretože boli e, príklady chýb e, príkazov vydaných e, vo veľmi vážnej, prípade veľmi závažnej trestnej činnosti. Takže by sme chceli požiadať o to, aby sa uplatňovali európske kritéria, aby si členské štáty nevyhradili právo uplatňovať v prípade európskeho príkazu vlastné kritéria. Takže prosím, ja chcem požiadať pani komisárka, aby ste informovali kolegium komisárov ešte v týchto posledných mesiacoch, aby sa niečo robilo, aby sa zlepšilo uplatňovanie Európskeho vyšetrovacieho príkazu, pretože máme Európsku úniu eh, práv, slobôd eh, a toto je ohrozené, pokiaľ tu nie je dobrá justičná spolupráca pretože sa tým môže podporať prípadná beztrestnosť. Takže potrebujeme reformovať, posilniť tieto mechanizmy spolupráce. Ja by som vás chcela poželať, aby ste už v budúcej komisii niečo pripravili. Ďakujem, pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka Jourova, dovolte mi v prvom rade vám poďakovať za tú príležitosť, ktorú sme mali eh, počas poslednej legislatívnej práce Eh, vie s vami dialog. Eh, viem, že boj proti dvojakým štandardom je jednou z vašich eh, úloh, okrem teda takéto dvojakej kvality vo všetkých možných sférach až po detskú stravu, čo má priamy vplyv na spotrebiteľov vo východnej Európe. Je tu aj CVM, ktoré spadá do vášho portfólia. To je tiež dvojaký štandard, ktorý sa upratňuje iba voči dvom členským štátom. Veľa rokov Bulharsko a Rumúnsko už počúvajú sľuby, že tento kontroverzný diskriminačný mechanizmus sa zruší. Mali sme tu aj viaceré politické e, správy zo strany aj komisie, rôznych politických e, fór. E, predseda komisie Juncker nám slúbil, že do konca oktobra tohto roka sa tento nástroj zruší. Doteraz k ničomu nedošlo, aj keď Bulharsko splnilo potrebné kritériá Okrem toho, nový monitorovací mechanizmus právneho štátu sa spomenul veľa krát, má začať platiť pre všetky členské štáty, čo povedie k e, potrebe CVM pre Bulharsko a Rumunsko. Chcem sa spýtať následovné. Komisia odprezentovala svoje oznámenie e, k tomuto mechanizmu minulý týždeň. Uršula von der Leyen osobne splnila, že takýto mechanizmus sa zavedie Kedy sa e, teda CV zruší? A môžeme očakávať, že e, septembrová monitorovacia správa bude poslednou? Thank you, Commissioner Jorova. As a Pani Incír, e, ďakujem veľmi pekne. Pani Jourová, ja by som sa chcela teraz sústrediť na eh, boj proti nenávistným prijavom. Vy ste to už spomenuli, ale ja by som vám bola vďačná za bližšie detaily. Napriek úsiliu členských štátov bojovať proti tomuto eh, dôkazy eh, sú také, že situácia sa nezlepšuje. Kroky sa prijali, ale nepostačujú a revízia legislatívy je potrebná, aby sme zabezpečili, že sa efektívne všade v Európe bude bojovať proti nenávistným prejavom. Ehm, potrebu konať zdôrazňujú mimovládky, aj Európska agentúra pre e, základné práva. Máme tu nedostatočnú ochranu pre e, obete e, násilia spôsobeného genderov, rodovou identitou, odôvodnené rodom a podobne. Takže e, môžete nám povedať niečo k revízii, e, pokiaľ ide teda o obete e, násilia v dôsledku sexuálnej orientácie, sexuálnych charakteristík a podobne. A môžete nás tiež informovať, či sú nejaké postupy proti konania pre porušenie proti členským štátom, ktoré tu nenasledujú pravidlá. No a pokiaľ ide o e, antimigračnú e, smernicu, ktorá je blokovaná na rade momentálne, môžete nám povedať viac o aktuálnom stave ohľadom tejto legislatívy? Ak sa na rade nič nezmení, môžete sa e, zasadiť za to, že pripravíte nový návrh a aby teda rada mohla prijať Eh, príslušné rozhodnutie, eh, aby aj parlament mohol byť plne zainvolovaný ako zákonodárca. Ďakujem, snažte sa pridržať rečníckého času obmedzeného na minútu a pol. Pani Keller. Vážená pani komisárka, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, že ste nás prišli informovať o vašich plánovaných krokoch. Dve otázky. Berúc do úvahy tie opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí, mohli by ste nám povedať niečo ohľadne to, ako spolupracujete s OECD a ostatnými organizáciami alebo samitmi medzinárodnými, kde sa venuje tejto problematiky, pretože prepieranie špinavých peňazí je celosvetovým problémom. A druhá otázka, keď už hovoríme o ochrane osobných údajov, mohli by ste snad nejako nás informovať, na konci mandátu, v rámci ktorého ste sa venovali tejto téme veľmi, jedno alebo dve možné riešenia pre budúcnosť, ktoré by boli treba implementovať na to, aby sa zlepšila táto ochrana v zmysle ochrany osobnej sféry našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Brejer. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, moje otázky sa týkajú aktu o digitálnych službách už ste hovorili, že sú tu konkrétne návrhy, boli tu takisto informácie v médiách ohľadne toho, že aké by tu mohli byť obsahy. A mňa by teda zaujímalo to, že online, že by tu mohla byť internetová polícia alebo súkromná cenzúra, alebo dokonca, že by tu boli uploadové filtre, ktoré poznáme a je tu veľký protest proti ním a takisto aj nerealizovateľné časové harmonogramy ohľadne sťahovania obsahu, to môže byť takisto veľký problém, pokiaľ ide o nekomerčné služby. Mohli by ste nás teda uistiť v tejto otázke, predovšetkým pokiaľ ide o tie uploadové filtre. A druhá otázka, podporili by ste možno v rámci tohto návrhu o digitálnom obsahu právo, že by sa tu poskytovali takéto internetové služby anonymne, pretože takýmto spôsobom by tu bola ochrana ohľadne ochrany identity, a v nemeckých telemédiách vlastne vidíme, že sú tu služby anonymné, ktoré vlastne sú realizovateľné a bolo by dobre možno to zaviesť aj na európskej úrovne. Ďalšia otázka, tá sa týka interkonektivity. Je to snad jeden z tých elementov, ktorý by mohol obsahovať určité prepojenie messengerových služieb a sociálnych platformiem na to, aby sa urobilo všetko preto, aby spotrebitelia mohli mať právo na výber alebo prejsť na takú platformu, ktorá bude zabezpečovať ochranu takýchto osobných údajov. Podporili by ste takéto pravidla interconnectivity? Pán Zdechovský, ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, budem hovoriť po česky, aby sme tu minútu a postihli. Je to výzva pre tlmočníkov. Prvá vec, ktorú som chcel spomenúť, rok 2018 máme sme mali, keď sme hovorili ohľadne Cambridge Analytics tu a hovorili sme o úniku 87 mm, miliónov údajov o občanoch. Vy ste vtedy slúbili, že sa bude komisia tomuto venovať, tak sa preto chcem spýtať, čo sa stalo odvtedy, čo je nové, ako pokračuje vyšetrovanie a či európsky občania mm, uvidia nejakú pokutu pre Facebook, ktorá za týmto únikom je. A ďalšia otázka, ktorá takisto ma veľmi zaujíma. Videli sme návrh rozpočtu viacerých agentúr a Európskej únie na rok 2020. Ako vnímate to, že na jednej strane komisia deklaruje to, že chce bojovať proti pašovaniu ľudí a tá, na druhej strane zasa škrt chystáme 52 miest v Europole, pokiaľ ide o odborníkov a v Eurojuste zasa sú také škrty, že pravdepodobne v apríli už budeme e, neschopní operačne fungovať alebo spolupracovať, pokiaľ ide o niektoré prípady, ktoré súvisia s organizovaným zločinom. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka Jourova. Mám dve otázky. Prvá sa vzťahuje na e, normy proti e, praniu špinavých peňazí. Chcem sa spýtať, ako podľa vás sa dá zabezpečiť koordinácia medzi novou úlohou dohľadu e, v tejto oblasti a všeobecnou aktivitou dohľadu nad bankovým systémom Európskej centrálnej banky. A teraz úplne zmením tému Istanbulský dohovor, téma, ktorou sme sa veľmi zaoberali v predchádzajúcom mandáte. Chcem sa spýtať, aké opatrenia by mohla Únia podľa vás prijať, aby podporila členské štáty pri aktuálnom vykonávaní dohovoru, lebo vieme, že dnes mnohé štáty e, ho konkrétne nevykonávajú. A potom, aké nástroje európskeho práva by podľa vás sa mali posilniť, aby sme lepšie chránili Eh, ob, eh, obete rodového eh, násilia a napríklad aj obete, ktoré sú obeťami, ktoré sú vlastne, ktoré sa prizerajú ako napríklad deti pri domácom násilí. No a potom smernica o právach, o asistencii a o obetiach e, činov. E, v tejto oblasti treba e, pokračovať, treba posilniť ochranu detí a mládeže v týchto formách tzv. Vlastne asistovaného násilia. Pán Franc, ďakujem pekne. Pán komisárka, za vašu prácu. Chcel by som sa spýtať, že ako a kedy komisia Kedy komisia chce bojovať intenzívnejšie proti anticiganizmu? Po období, po roku 2020 sú tu návrhy, kedy na to komisia zareaguje, pretože antidiskriminačná legislatíva musí byť lepšie implementovaná. Musíme tu mať záväzný charakter k týmto témam. Ako viete, ľudia v Európe na základe etnika, ako napríklad Gány Ráma, Róm z Kosova, bol v Prištine e, zbytý. Goško, 17-ročný Róm, bol zasa takisto zbytý. V Taliansku sa podpalujú domy rodín Rómov, rovnako ako aj v Nemecku. V Ulme napríklad bol urobený takýto zločin. Rómovia sú skupinou v Európskej únie, ktorý, na ktorých sa najviac útočí, nemajú zabezpečený prístup k vzdelávaniu, k zdravotníckej ochrane. My nemáme rómsky problém, máme rasistický problém, problém rasizmu a musíme to jednoducho konečne spolu zastaviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fest. Áno, ďakujem pekne, pani Jourová. Dve otázky z mojej strany. Mýlim sa v tom dojme, alebo opakujete, re, odpovedáte na tieto otázky s určitou predpojatosťou. Zdá sa, že ako keby ste reagovali iba na otázky kolegov z lavicového spektra a nereagovali ste na otázky pána Pokačínyho alebo ďalších. Ako sa teda zlučuje takýto prístup k otázkam s vašou úlohou byť čo možno najviac nestraníckou komisárkou? A druhá otázka, tu som, teda ja som členom aj výboru FEM, sú tu nejaké poznatky ohľadne toho, že by v štátoch, kde istambulský dohovor bol podpísaný, že by tu boli nejaké štatisticky overené e, záznamy ohľadne ústupu e, násilného, domáceho násilia, alebo je to rovnaké ako v prípade tých štátov, kde to, neboli, kde to nebolo podpísané. Ďakujem pekne, pani Purek. Pani komisárka, chcela by som sa poďakovať za vašu veľmi dobrú prácu, hovorí pani Spurek. Máme skutočne dobrú platformu, pokiaľ ide o prácu v týchto oblastiach. Chcela by som sa poukázať na tri kľúčové oblasti. Násilie na ženách a domáce násilie. Európska únia musí zvládnuť všetky ťažkosti, a musí podporiť Európsky do, e, istambulský dohovor, musí takisto príjmať legislatívu, pokiaľ ide o takéto kriminálne skutky. A bude to dobré, ak katalóg z článku 83 zmluvy bude modifikovaný tým, že sa aktivuje doložka pasarel. Ako vieme, že e, volená predsednička komisie podporuje takúto podporu, bude komisia teraz konečne pripravená venovať sa tomuto? A po druhé, horizontálna antidiskriminačná smernica. Nie je tu žiadne opodstatnenie za súčasný stav nerovnosti, ktorý tu máme voči menšinám postihnutých alebo LGBT. Pani komisárka, vy ste sa snažili oživiť tú smernicu v roku 2014. Ďakujem pekne za vaše úsilie. Teraz už máme rok 2019 a je na čase, aby sme postúpili. Čo teda z vášho uhla pohľadu môže byť z našej strany spravené predtým, než začne fungovať nová komisia? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, eh, hovorí pán Magid. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom, že potrebujeme dôveryhodný rámec boja proti špinavý, praniu špinavých peňazí. To je dôležité. V rámci európskeho finančného systému treba urobiť všetko preto, aby sa to odstránilo. Treba však povedať, že tieto pravidlá sa neaplikovali rovnako vo všetkých bankách, v rovnakých všetkých členských štátoch. A nemôžeme si však dovoliť nejaké problémové miesta v tomto systéme, ktoré sa dajú využiť. Čo by teda komisia mohla urobiť v tom zmysle, aby všetky členské štáty implementovali v teréne tieto pravidlá? Ako chcete poradiť vašej, vašim kolegom, aby riešili túto otázku? A ešte otázka, pokiaľ ide o nenávistné, prís, nenávistné prejavy ja ocenujem vašu prácu, ale ako vieme, iba malý zlomok ľudí nahlási takéto problémy polícii a keď to aj urobia, tak polícia nie vždy to označujú ako nejaké kriminálne skutky z nenávisti. A ako teda môžeme urobiť všetko preto, aby policajné zložky v Európskej únii skutočne mali dostatočné prostriedky na to, aby reagovali na tieto veci? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Dilčík veľmi pekne vám ďakujem za vaše slova a, ako novému členovi tohto parlamentu mi dovolte e, vyjadriť nádej, že tu bude priestor na spoluprácu nielen v najbližších týždňoch, ale aj v budúcej Európskej komisii. Um, I'll continue in English and I want... A teraz budem pokračovať v angličtine, dva body. Pokiaľ ide o toto kolo, pokiaľ ide o tie témy, ktoré ste spomenuli, hovorili ste skutočne o rovnakých možnostiach. A jedna otázka, ktorú by som chcel spomenúť, a je to veľmi citlivé, v mojej kampani, keď som sa uchádzal od prácu v parlamente, ako poslanec hovorili, hovorili sme tu teda o dvojitej kvalite výrobkov na jednotnom vnútornom trhu. To je veľmi dôležité. Spomenul to aj pán predseda Juncker pred pár rokmi. A je to dobrá otázka, dobrá téma, venovala sa tomu aj komisia, preto by som vás chcel požiadať o to, že by ste nás informovali, čo sa dosiahlo a čo sa dá urobiť v tom zmysle, aby sme zabezpečili férovosť, pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh prístupe k občanom v Európskej únii, rovnako v celej Európskej únii, odľadnúť od toho, kde žijú. A druhá otázka, ktorú by som chcel spomenúť, vy ste hovorili o GDPR, chcel by som sa spýtať, že do akej miery sme pripravení vysporiadať sa s dopadmi neriadeného Brexitu v prípade GDPR. Ďakujem pekne, pani Barley. Zdravím vás, pani komisárka. Teším sa, že ste medzi nami. Chcela by som vám dať možnosť, aby ste sa venovali teda otázke právneho štátu, aby ste trochu objavili prehlbili to, čo ste chceli povedať. Už som teda počula, čo ste povedali, teda, že nejde to iba o justičnú otázku, ide aj politickú otázku. A nebolo to tak celkom jasné, keď sme teda počuli tie rozhovory s pani Ursulou von der Leyen, takže ja som veľmi teším, že ste to spomenuli. Takisto ide aj otázku vzájomnej, vzájomnej dôvery. Takže možno by ste mohli spomenúť tie dopady, ktoré má, ktorú má táto otázka ohľadne dôkazov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lagodinský. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Teším sa, že tu hovoríme o právnom štáte, ale chcel by som vás upozorniť na jednu vec. Hovoríme o právnom štáte na jednej strane, na druhej strane hovoríme o elektronických dôkazoch, na druhej strane. Ja si myslím, že toto treba vnímať spoločne pretože ak sa pozrieme na situáciu ohľadne elektronických dôkazov, tak tu máme flagrantné e, prípady porušovania právneho štátu v tejto oblasti. Pozrieme sa iba na jeden príklad, napríklad elektronické dôkazy, tak ako to navrhujete vy, celý ten postup, to by znamenalo napríklad to, že by sme automaticky dali k dispozícii elektronické dôkazy iným krajinám, dali ich požiadanie a zároveň, pokiaľ ide o nejaký európsky zatýkač, tak tam je situácia, kde nemôžeme spolupracovať s krajinami v rámci Európskej únie, pretože tieto sa nedržia tých štandardov. Ako chcete teda riešiť tento konflikt dôkazov, keď, nevy, keď jednoducho vidíme, že to nie je vyriešené ešte. Takisto je tu problém, pokiaľ ide o klasifikáciu, utajovanie dôkazov. To je niečo úplne nové v porovnaní s ostatnými nástrojmi, ktoré sme tu mali. Dochádza tu k určitému zmetku vo vnímaní právneho štátu v digitálnej ére. A ďalšia otázka, dohoda medzi Európskym, Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, ako chcete sa vysporiadať s tými porušovaniami v prípade GDPR, pokiaľ ide o článok 6 a 48. Takže suma sumárum, ako právny štát a digitálnu sféru zlúčiť a takisto pokiaľ ide o našich kolegov z krajnej pravice, sú tu jasné štandardy právneho štátu. Nemali by sme hovoriť o právnom štáte ako abstraktnom štandarde Eh, vidíme, že kolegu to vôbec ani nezaujíma, čo hovoríme. Prečítajte si rozsudok súdneho dvoru, tam sa jasne hovorí o tom, ako sa to má uplatňovať a nevnímajte to, ako keby to bol nejaký abstraktný koncept. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Chcela by som sa poďakovať za vašu prácu v rámci mandátu, hovorí pani Strugaru. Chcela by som využiť túto príležitosť eh, za to, ako ste sa venovali otázke právneho štátu v našej krajine, v Rumunsku. Ja som presvedčená o tom, že vaše postoje sú oceňované zo strany veľkého počtu Rumunov. Takisto by som chcela povedať, že dúfam, že nový mechanizmus o právnom štáte bude minimálne taký silný, ako napríklad mechanizmus spolupráce a overovania CVM, a pokiaľ ide o Rumunsko, nejde teda o CVM, ktorý nás vzdialil od Schengenu, ale skôr politická nestabilita a takisto nedávne útoky na právny štát zo strany, zo strany vládnúcej koalície. Dve rýchle otázky z mojej strany. Prvá sa teda týka európskeho podpisu dohovoru o ľudských právach máme nejakú aktualizovanú informáciu, pretože vieme, že už sme tu mali rozsudok zo strany Európskeho súdneho dvoru roku 2014, takže kde sa nachádzame momentálne. A ďalšia otázka, tá sa týha, týka rámca GDPR. Včera komisia prijala správu, kde sa analýzuje to, ako táto nová legislatíva fungovala v minulosti. My v Rumunsku teraz máme situáciu nasledovnú. Dochádza tu k zneužívaniu tejto legislatívy na to, aby sa vlastne obmedzila sloboda médií. Máme tu takéto situácie. Prvá je, že GDPR národné úrady vlastne nútili investigatívnych novinárov, aby títo vy, preukázali zdroje informácie a druhá situácia, že novinári mali jednoducho častokrát zamedzený prístup k informáciám a uvádzal sa ako dôkaz GPDR, dôvod GPDR. Takže je to dosť taká čudná situácia. Ďakujem pekne. Ďalší rečník hovorí pán Papadakis. Vážená pani komisárka, Videli sme, ako reagovala komisia na situáciu v Polsku. Vy ste zareagovali tak, že e, sa komisia snaží snaží zamedziť tomu, aby sa používali symboly komunistickej minulosti. A takisto ste povedali, že každá členská krajina našla svoj vlastný postup v tom zmysle, aby si pripomenula históriu a dejiny. Ale situácia je taká, že že sa tu komunizmus a fašizmus ako keby dávali na rovnakú rovinu. To jednoducho nie je možné. Európska únia, keď hovoríme napríklad o Polsku a pokazuje sa na nefungujúcu justíciu alebo na nesprávne postupy, tak to síce vzbudí záujem, ale na druhej strane je to tak, že antikomunistické zákony ako keby zo strany komisie boli eh, kryté zo strany komisie. Pozrime sa na to, že či sa môže zakázať komunistická strana. A to je podľa mňa pokritectvo, čo sa tu častokrát uvádza. A Takisto máme napríklad programy občanov členských štátov, ktoré my podporujeme, ale ide tu samozrejme aj o to, aby sme pripomínali e, ľudské práva, ale predovšetkým tam, kde sa podporujú nejaké konkrétne záujmy. A vlastne komisia sa vmiešava iba do tých štátov, kto niekomu vyhovuje. Hovorí sa tu o antikomunizme a my chceme povedať, že toto nie je akceptovateľné. My žiadame, aby sa jednoducho zastavilo takéto prenasledovanie komunizmu. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Bulharsko, Európska komisia poznamenala, že je tu vysoká miera korupcie a Európska komisia to teda zaznamenala. Treba však povedať, že tá korupcia sa stále zhoršuje. Napriek jednotlivým odporúčaniam Benátskej komisie sa táto situácia rieši na základe konkrétnych politických, politických požiadaviek. A ešte jedna otázka. Nedávno v Bulharsku sme mali bezprecedentný prípad hekovania údajov ohľadne úradu národného ohľadne konkrétneho úradu a došlo tu informácie sa dostali na verejnosť. Povedalo sa teda, že tieto všetky informácie ohľadne príjmu štátov sa dostali takto na vonok. Kto je podľa vás zodpovedný za bezpečnosť takýchto vecí v jednotlivých krajinách? Môže sa takýto nedostatok bezpečnosti, bezpečnosti prejaviť aj pokiaľ ide o naše vzťahy k Schengenu? Ďakujem pekne. Sú to otázky, ktoré majú veľký dopad na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 chcel, chcel by som povedať, že išlo veľmi politický proces v tejto oblasti a Vždy, keď tu ide o prípady porušovania princípov právneho štátu, tak vždy sa uvádza to, že nominácia politických sudcov v Polsku bola spolitizovaná. Takže akým spôsobom sa nominujú sudcovia? Máme tu radu, ktorá vlastne nominuje takýchto sudcov. V súčasnosti teda ako my nominujeme napríklad sudcov v Nemecku. Máme tu 5 súdov, v rámci ktorých je určitá komisia, ktorá v podstate na základe tých ministrov, ktorí sú v tej komisii, nominuje týchto sudcov. Takže v podstate v Polsku je ten systém škandalizovaný, zatiaľ čo v Nemecku sú nominovaní sudcovia zo strany politikov a tam to nie je takto škandalizované. Pani komisárka, mohli by ste prosím vás reagovať na túto situáciu, pretože hovoríme tu dosť o týchto otázkach vo všeobecnosti, ale možno by bolo zaujímavé, zaujímavé využiť nejaké konkrétne právne argumenty, aby sme vedeli, ako situácia má. Pani Kanko, prepačte, som si vás nezapísal. Hovorím do nesprávneho mikrofónu. Ja som tiež nová poslankyňa. Uh, first of all, I would like to thank the Chcem poďakovať komisárke Jourovej. Ja som mala príležitosť s ňou pracovať na téme ženských práv. Moja otázka je veľmi stručná, krátka. Myslím si, že asi to nie je ľahká úloha pracovať so všetkými členskými štátmi na téme pokroku v oblasti ženských práv alebo práv žien. Takže aké máte skúsenosti zatiaľ s touto prácou? A taktiež, čo sa týka princípu nezávislosti členských štátov, čo robia v tejto oblasti, no a čo sa robí na európskej oblasti a aké rady by ste dali tomu, kto by po vás prevzal váš úrad, aby sa zaručilo, že sa bude dať spolupracovať e, v tejto oblasti ochrany najdiskriminovanejšej osoby v Európe, ktorou je žena. Áno, pani komisárka, to sa dalo asi predpokladať, že vzbudíte záujem výborov členov LIBE, nie len tých starých, ale aj tých novozvolených. A diskusia sa rozvírila a je teraz aj dosť e, horúca, keďže mám už aj leto. A preto, pokiaľ sa to nestihne úsne, tak môžete aj písomne zaslať odpovede tým, ktorí mali veľmi konkrétne otázky. Ďakujem. Toto je pre mňa tiež lepšie, lebo ja sa netvárim, že viem všetko. Niektoré otázky si zaslúžia písomnú reakciu. Často sú aj právneho charakteru a toto si skutočne vyžaduje presné formulácie, takže keby výbor si zozbieral otázky, ktoré sa mi nepodarí zodpovedať a zaslal mi ich, tak ja vám odpoviem písomne. Začnem poslednou otázkou. Otázka gendru. Máme stratégiu, ktorá prokrýva, pokrýva viacero priorít a bohužiaľ, je mi to ľúto, ale pokrok zatiaľ nebol nejaký významný v niektorých ukazovateľoch, napríklad e, zamestnanosť, rozdiely v platoch, účasť žien na inštitúciách, tak tam to pomaličky stúpa, ale nič významné. Európsky parlament z 36% na 40 ste teraz, to už je dobrý pokrok. No a rady pre e, ženy a pre ženy političky. Včera sme si to vypočuli od Terizy May v britskom parlamente. Nie, povedala, buďte sám sebou, alebo sama sebou. Mm, nie je to až také originálne, ale mne sa to páčilo, čo povedala. Ďalej aby sme sa vyhli nedorozumeniu. Keď som povedala, že právny štát je abstraktný, tak to som myslela jednak tak, že sa právny štát v členských štátoch nedá merať. To môžeme robiť napríklad v oblasti fiskálnej politiky, dá sa merať e, štátny dlh a tak ďalej, ale s právnym štátom to nie je možné. No a po druhé, verte mi, že to nie je ľahké a mnohí z vás to viete, nie je ľahké ľuďom, občanom, ktorí nie sú právnici, ktorí neštudovali ústavné právo a príliš tomuto nevenú pozornosť, nie je ľahké im vysvetliť, prečo je právny štát taký dôležitý, prečo je ten princíp taký dôležitý, prečo je tu dôležitý princíp, že víťaz volieb nemá nárok úplne na všetko. Toto je princíp, na ktorom spočíva naša demokratická spoločnosť a mi sa paradoxne nepodarilo vysvetliť toto mnohým ľuďom. Prečo to také dôležité? Možno zle komunikujem, ale je treba sa viac snažiť. Môže sa zamyslieť aj nad e, nejakým e, vzdelávaním e, o tomto demokratickom princípe, na ktorom spočíva naša spoločnosť. A to, že som bola skr- ovplyvnená, skreslená pri mojich odpovediach. Nie, ja som odpovedala na to, na čo mi vyšiel čas. Ja mám rada kontroverzné otázky, pretože tu máme skutočne ťažké otázky, otázky identity. A obvykle ľudia nesú ochotní tam robiť kompromisy, takže preto som tu rada s vami a chcem odpovedať aj na nepríjemné otázky. Pani Reintke sa pýtala, v súvislosti s právnym štátom versus rozpočtom. Dúfam, že sa to schválí. Návrh tohto prepojenia medzi právnym štátom a rozpočtom je dosť konkrétny a ten navrhovaný postup je veľmi vyvážený, takže verím, že to prejde legislatívnym postupom. Istanbulský dohovor Taktiež tu bola otázka ohľadom domáceho násilia, násilia na ženách a na deťoch. My sme sa spoliehali na to, že istambulský dohovor bude ratifikovaný vo všetkých členských štátoch a spoliehali sme sa na toto. Vyzeralo to, že to už je istá vec, že EÚ pristúpi k tomuto dohovoru, ale ani jedno sa nestalo. Nie je to teda príliš veľký úspech a úprimne ja som sa veľmi snažila, aby sa to stalo, ale ratifikácia istambulského dohovoru spadá do zvrchovanej právomoci členských štátov. Takže ja takéto zvrchované kompetencie rešpektujem samozrejme. Snažila som sa vysvetliť členským štátom, prečo istambulský dohovor sa považuje za užitočnú legislatívu. Bez istambulského dohovoru v budúcnosti, v budúcnosti možno bude ťažšie posuditeľná špecifická legislatíva vzťahujúca sa ku konkrétnej trestnej činnosti. Pani predsednička už naznačila, že bude postupovať aj v tomto zmysle, ale viete, nakoľko je citlivá táto oblasť e, e, vecného vecného trestného práva je tu vždy e, boj medzi EÚ a členskými štátmi, hľadom toho, čo regulovať na európskej úrovni. Takže myslím si, že by sa určite oplatilo zvážiť prípadne nejakú legislatívu, pretože si myslím, že istambulský dohovor nebude mať až takú ľahkú budúcnosť ďalej, čo sa týka tej tabulky výsledkov v oblasti spravodlivosti, aj mechanizmus e, verifikácie CVM. Máme určitú situáciu v niektorých členských štátoch. Máme tu článok 7, to je posledná inštancia, keď vidíme systematické porušovanie v niektorých členských štátoch. Máme tu aj tabulku výsledkov v oblasti spravodlivosti, ten scoreboard. Niektorí si sa na to pýtali. My si myslíme, že to je užitočný nástroj pri meraní účinnosti spravodlivosti a taktiež nezávislosti. Niektorým ministrom spravodlivosti to zdvíha adrenalín, lebo hlavne vyhodnotenie zo strany vnímania čo sa, vnímanie zo strany podnikov a občanov, tak tam je to občas trochu komplikované a často občania nedôverujú justičnému sektoru a taktiež tento sektor môže byť ľahko napadaný politikmi, keď je nízka miera dôvery tak samozrejme Môžete justičný systém si len tak napadať. Neriskujete nič, lebo ľudia sa postavia na vašu stranu. A bohužiaľ to vidím vo viacerých členských štátoch, že sa napadá justičný sektor, niektoré časti spoločnosti to robia rady. Takže je treba tomu venovať pozornosť a budeme pokračovať s tabulkou výsledkov a taktiež v oblasti trestného práva. Ďalej je tam systém špecifických odporúčaní pre konkrétne krajiny, ten používame. A prečo? Pretože sa to síce použije v oblasti hospodárstva, ale súdnictvo má obrovský dopad na hospodárske podmienky v krajine. Ďalej tu máme každoročnú revíziu situácie v oblasti právneho štátu a mechanizmus CVM, ktorý je zavedený v dvoch štátoch, v Rumunsku a Bulharsku. Môžem len zopakovať to, čo povedal Jean-Claude Juncker, že CVM skončí, až tie dva členské štáty ukončia reformy a budú sa riadiť odporúčaniami je to veľmi intenzívna práca medzi komisiou a príslušnými členskými štátmi. Ja som často hovorila s prokurátormi, s ministrami spravodlivosti o tom toho, ako im komisia môže pomôcť. Ešte nás čaká veľa práce. Oktober 2019 ešte neprišiel. Takže pripomínam len vyhlásenie Žana Kloda Junkera a uvidíme, ako to bude pokračovať. Prečo Niektorí hovoria, že to je diskriminácia, no už bola to podmienka, ktorá súvisela s prístupem týchto krajín do EÚ a je treba dosiahnuť konkrétne výsledky, konkrétny pokrok, aj tu teraz spolupráca týchto dvoch krajín a komisie. Otázka vzájomnej dôvery v oblasti právneho štátu. Máme tu viacero nástrojov, ktoré používame. Európsky zatýkací príkaz, ďalej elektronické dôkazy, k tomu tu padla taktiež otázka. Keď sme diskutovali na rade o elektronických dôkazoch, tak vždy sa vyťahnú dva aspekty. Po prvé, dodržiavanie základných práv, za, právo na nezávislosť, dodržiavanie súkromia ľudí, ktorých údaje sú súčasťou vyšetrovania. No a samozrejme je tu zapojenie IT spoločnosti z iného členského štátu. No aby som bola oprímna, tak mi sa to momentálne fungovanie nepáči pretože IT spoločnosť požiadate, aby vám dodali údaje, oni to môžu, lebo nemusia urobiť, je to dobrovoľné, závisí to možno, či sa ten manažer dobre vyspal, teraz trochu preháňam, ale nakoľko je tento proces vôbec spolahlivý. Takže my sme tieto, túto otázku základných práv veľmi obozretne e, uplatňovali, ale toto samozrejme môže fungovať len pokiaľ všetky členské štáty si budú dôverovať, ale momentálne to tak nie je a prebiehajú tu vášnevé diskusie. Tiež keď prídem do USA a poviem, že chcem celoeurópsku dohodu z USA, no a povedia mi, že USA si vyberí konkrétne štáty, no tak ja im musím povedať, že nie. Proste EÚ je územie, kde my budeme zaručovať rovnaké štandardy, ale na to musíme pracovať. Teraz preskakujem od jednotky k druhej, pretože cítim už určité vibrácie vo vzduchu. Nie, nie, to sú pozitívne vibrácie. Vážne teraz, koľko máme času? No, dobre, už sme prekročili, to je pravda. Ospravedlníme sa ďalšiemu človeku, ktorý príde s prezentáciou a toto je vlastne prezentácia Európskej eh, tabulky výsledkov v oblasti spravodlivosti. Dobre, o tom som už hovorila. Čo sa týka vzájomnej dôvery, a príslušných nástrojov, tak máme robustnú judikatúru z Európskeho súdneho dvora, ktorá hovorí, že je treba zaručiť všade rovnaké vysoké štandardy a že musíme brať tieto zistenia vážne, že členské štáty musia robiť viac a taktiež je tu záverečná dohoda medzi EÚ a USA ohľadom e, zákona o klaude a o elektronickom súkromí. Myslím si, že pani Intfeld toto poslala na Európsky súdny dvor, aby to posúdili. Je to právna otázka a ešte to teda nie je hotové. CVM som sa už snažila zodpovedať. Ďalej, ďalej rovnoprávnosť pani Pagasartundua. Toto meno sa asi nedá dobre vysloviť, to nenatrenujete. Takže do určitej miery som už o tom hovorila. Základné práva a zadržiavanie, to je veľká otázka. A hlavne členské štáty musia plniť požiadavky Európskeho súdneho dvora pro ľudské práva. Dlho sme diskutovali s ministrami spravodlivosti o, o podmienkach e, väzby a alternatívnych e, trestoch. Chcela som navrhnúť aj európske financovanie, tam je to celkom konkrétne už určené, a teraz to poviem polopate, už členské štáty mi povedali, že neradi investujú do väzení, pretože pokiaľ investujete do nemocníc alebo do škôl, ja to chápem, ja som tiež bola v národnej politiky, ale je treba rešpektovať určité štandardy. My môžeme na toto prispieť aj z európskych financií, aby sme zvyšili úroveň v členských štátoch. On coming back slightly to e-evidence. Čo sa týka elektronických dôkazov a výmeny údajov, máme tri nástroje, ktoré sa používajú v trestoprávnej oblasti. To je vzájomná právna pomoc. Keď sa požiada o niekoho spoluprácu, tak to trvá v priemere 10 mesiacov, než sa na to zareaguje. Keď je to európsky zatýkací príkaz, tak tam je reakčná doba 120 dní. Takže teraz po núkame systém, ktorý zahrňa aj záruky v súvislosti s základnými právami pre podozrivých, pre obete. My tu ponúkame nástroj, ktorý v kritických chvíľach umožní orgánom presadzovania práva obdržať elektronické dôkazy do 7 hodín. Toto je revolúcia. My musíme byť opatrní, čo sa týka základných práv. Takže na komisii sme na tom tvrdo pracovali, pripravili sme tento návrh viac než dva roky. E, priznávam, že e, to prišlo neskoro, ale chceli sme to urobiť správne a stále sme pripravení e, vyrokovávať nové zábezpeky, lepšie sústrediť sa na tie vymajúce členské štáty, čokoľvek, ale je potrebné to urobiť. Pani Emsiera, eh, agentúra pre základné práva, zločiny vychádzajúce z eh, tremotivované teda sexuálnou orientáciou. Hodnotíme eh, všetko možné pomocou agentúry pre základné práva, zbierame údaje Máme konania pre porušenie voči viacerým členským štátom, pre nedostatočné implementovanie rámcového rozhodnutia proti rasizmu a xenofóbii. Otázka, či komisia navrhne rozšírenie aj o iné skupiny, ktoré to e, zasahuje, iné skupiny občanov. Zatiaľ nie, momentálne nie, ale možno budúca komisia nad tým bude uvažovať, e, zváži takúto možnosť k smernici o e, rovnosti. Ako som už povedala, musíme stále znova e, skúšať, snažiť sa o to, oktober je ďalšou šancou. Ako kooperujeme pani Keller s ostatnými organizáciami v oblasti e, boja proti preňu špinavých peniazí v prvom rade s finančnou akčnou skupinou, to je tá kľúčová organizácia, ale sú, rozhodli sme sa urobiť toho viac v EU a aj to robíme legislatívou, silne tlačíme na implementáciu legislatívy, štvrtú a piatú smernicu pre boj proti praniu e, špinavých peňazí. A naozaj tlačíme na to, aby dochádzal ku krokom v reálnom živote. Ako je možné, že v Estonsku v pobočke Danskej bank 200 miliard eur sa prepralo za e, e, pár rokov. Nikto si to nevšimol? Majú tam takýto súbor pravidel, ktoré majú dodržiavať. Na dánskej strate, e, strane materskej banke e, aj na strane cerskej banky e, majú len zaškrtávať jednotlivé okienka, ale napriek tomu sa to stane, takýto prípad, ako je to možné, prečo. Musíme získavať odpovede na tieto otázky, Určité sme už poskytli a sú tam dosť konkrétne poučenia z týchto bankových škandálov a e, komisia včera e, prijala príslušné správy. Pozrite sa na to, prosím vás, je to veľmi zaujímavé čítanie, tieto zaujímavé e, trendy, anonimné transakcie, občianstvo, ktoré sa dá kúpiť, virtuálne garancie a všelijaké ďalšie riskantné postupy sme tam pokryli. A ešte stále toho treba veľa urobiť. Je tam časový limit, ospravedlňujem sa, vždy je to problém na našom výbore. Prosím vás teda, aby ste e, prešli e, ku koncu pár posledných minút. E, podľa tu otázka, ktorá bola skôr pre Digi Connect, takže ja tam mám síce svoju víziu, ale to je otázka pre nich Takže nebudeme sa tu vyjadrovať k víziám Viery Jourovej, takže je to skôr otázka na DG Connect. Pán Zdechovský, a e, najväčšia pokuta pre Cambridge Analytica bolo pol milióna libier vo Veľkej Británii. Ešte stále prebiehajú vyšetrovania, ale tá mizeria tejto situácie, e, ktorú, ktorú, ktorú ukazuje takáto nízka pokuta, je, že ja si myslím, že by sme tam mali uplatňovať, e, teda uplatňovali sa tam e, pravidlá spred e, GDPR a toto je ten výsledok. Je mi to ľúto. Domáce násilie som pokryla. Dvojaký štandard produktov. To je obrovská téma pre spotrebiteľskú politiku. Treba tu postupovať ďalej. Legislatíva je kompromisom, kompromisnou verziou je to zákaz, pokiaľ nie je e, legitímny e, e, na to dôvod, napríklad technické štandardy, ktoré sú odlišné v jednotlivých členských štátoch, ktorým sa treba prispôsobiť ale komisia pripravila metodiku pre testovanie e, potravín. E, Národným inšpekčným e, organom dala 2 milióny eur dispozícií na testovanie a dala svoj právny názor, že už teraz toto je neférová komerčná prax a je možné to sankcionovať. Takže teraz je to na inšpekciách, na národných inšpekciách. A ja som neustále e, v e, kontakte s výrobcami, označila som e, jasne minule, v minulých mesiacoch konkrétnych výrobcov, boli zverejnené ich mená, Mali sme intenzívnu diskusiu s asociáciou výro, výrobcov potravín a nápojov, s rôznymi združeniami robím, čo sa dá, ale teraz je to naozaj na národných inšpekciách, aby urobili, čo je možné. V roku 2020 začne platiť nové nariadenie pre lepšiu spoluprácu e, jednotlivých e, e, inšpekcií v oblasti spotreby môžu vytvárať spojené siete a naozaj sledovať tie jednotlivé prípady. Mali by tak robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka. Naozaj e, si e, ceníme e, vašu zaangažovanosť, uvedomujeme si, aké je tu časové obmedzenie. Sme veľmi radi, že vlastne ste tu zostali dlhšie, než sa to predpokladalo v programe. Chcem len oznámiť tým z vás, ktorí nadniesli otázku k justičnej spolupráci a podobne. Budeme diskutovať e, v e, pokračovať v tejto diskusii pri ďalšom bode programu s komisiou. A e, chcem ešte povedať, že Budeme tu mať aj ostatných komisárov, ktorí sú e, zodpovední, e, e, odpovedajú výboru LIBE. Začiatkom septembra budeme tu mať podpredsedu Franca Timmermansa, 4. a 5. septembra komisára Avramopulosa, zodpovedný za vnútorné záležitosti 12. septembra. Ale teraz už musíme prejsť k e, ďalšej téme Justice Scoreboard. Ďakujeme a želáme vám e, príjemné leto. No Takže poďme ďalej k ďalšej prezentácii, na ktorú sme mali ešte 5 minút. Neviem, či by sa to dalo skrátiť, aby sme mali e, dostatok času aj pre nasledujúci bod, pretože máme aj niečo ďalšie na pláne dnes. Začnime teda s preskúmavaním porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície. Pre vás, ktorí nie ste oboznámení s týmto nástrojom, ide o porovnávací informačný nástroj, ktorý poskytuje údaje podľa určitých indikátorov. Má sa tam hodnotiť kvalita, nezávislosť a efektívnosť justičných systémov členských štátov Európskej únie. Hlavnými parametrami sú tieto následovné tri. Nezávislosť, kvalita a efektívnosť. Od roku 2013 sa toto porovnávanie vykonáva e, tento rok sú tam doratočné indikátory. E, takisto e, 3. apríla 2019 komisia eh, prijala oznámenie o ďalšom posilňovaní právneho štátu v EÚ, aktuálny eh, stav. Eh, takže cieľom bolo teda posilniť justičné reformy, štandardy právneho štátu. Dovolte mi, aby som pripomenul, pokiaľ ide o, o, o právny e, štát, e, na ktorom vlastne stojí e, celá únia. Dôležitá je tu vzájomná dôvera, vzájomné uznávanie, preto je dôležité, aby sme diskutovali o tomto nástroji, obzvlášť o tomto dokumente, ktorý nám je k dispozícii Môžete si ho e, zobrať k dispozícii pri vstupe do e, sály. Slovo dostane teraz pán Nikolas e, Bell z Európskej komisie, aby nám odprezentoval túto správu. Ste tu? Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru. Som vám vďačný za vaše pozvanie, aby som odprezentoval E, túto najnovšiu edíciu porovnávacieho e, prehľadu EU v oblasti justície. E, toto porovnávanie sa robí každoročne. Porovnávame viaceré oblasti, nezávislosť, kvalitu a efektivitu národných justičných systémov toto porovnanie z, z roka 2017 e, sme zverejnili v apríli a je už siedmým porovnaním. V priebehu rokov sa to e, pomaly vyvinulo v dôležitý nástroj, ktorý pomáha posilňovať e, právny štát. Práve sme si z úst komisárky Orme vypočuli, ako si komisia tento súbor nástrojov zamýšľa posilniť v súlade so znamením e, komisie, ktoré bolo zverejnené minulý týždeň a týka sa to aj ďalšieho vývinu ehm, a e, posilnenia, porovnávacieho prehľadu. Ešte sa k tomu neskôr vrátim. Od e, toho, kedy bolo toto porovnanie prvýkrát vytvorené v roku 2014, sa to sa značne zmenilo aj na základe odporúčaní a povzbudzovaní Európskeho parlamentu aj vášho výboru, ktoré za posledné roky e, trikrát e, sa veno, venovalo vo svojich e, odporúčaniach našemu porovnávaciemu prehľadu. Je dôležité povedať, že my nechceme vytvárať ranking, ale iba poskytovať eh, eh, porovnateľné informácie, ktoré môžu byť dôležité pre hodnotenie fungovania eh, súdnych systémov, čo by vždy malo viesť k hlbokým úvahám nad tým, čo viedlo k týmto výsledkom. A teda takéto, takýto komparatívny prehľad je doplnený hĺbšou, eh, hĺbším hodnotením jednotlivých krajín, ktoré, ktoré je výsledkom hlbokého dialogu s zainteresovanými stranami a členskými štátmi v súlade z, eh, v rámci európskeho semestra. A zohľadňujeme tam samozrejme od osobitosti právneho systému aj kontext daných eh, členských štátov. Nezávislosť, kvalita a efektivita sú tri e, prvky e, správneho e, justičného systému. To je veľmi dôležité na to, aby sme tu mali efektívny právny štát. Je to dôležité na, pre uplatňovanie európskych zákonov, pretože národné súdy postupujú ako EU súdy, keď uplatňujú európske právo a e, samozrejme to má aj e, jasný dopad na podnikateľské prostredie v členských štátoch. A je to teda dôležité pre ekonomický rast. A z týchto dôvodov porovnávací e, prehľad vstupuje do hry v súlade s teda pokiaľ ide o európsky semester a jeho špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. A ako sa hovorí vo oznámení eh, komisie z minulého týždňa, eh, takisto to bude mať vplyv na každoročné správy o právnom štáte, ktoré bude komisia eh, vytvárať. Teraz tu máme už 7. vydanie tohto prehľadu, takže to nám umožňuje sledovať určité trendy vývoja z posledných rokov. Tie sú zmiešané, ukazujú relatívne zlepšovanie, pokiaľ ide o efektivitu e, súdnych systémov a kvality súdnictva v mnohých krajinách. Ale žiaľ, v niektorých krajinách e, trend je obrátený a situácia sa zhoršuje. V tomto kontexte nízka e, miera vnímanej nezávislosti súdnictva zo strany občanov a podnikateľskej sféry v niektorých krajinách nás naplňa obzvlášť obavami. Ale spomeňme eh, najprv eh, pozitívne trendy. Za posledných 8 rokov eh, tu vnímame zvyšovanie efektivity súdov vo väčšine členských štátov, dĺžka konaní v civilných aj komerčných sporoch je skrátená alebo aspoň zostala stabilná. A to isté platí pre väčšinu členských štátov, pokiaľ ide o správne konania niek- niektoré krajiny významne e, skrátili e, medzi rokmi 2010-2017 e, tieto dĺžky konaní, napríklad Slovinsko, Slova- Slovensko a Chorvátsko, kde sme sa zarobili, zaobrali občianskými konaniami. Chorvátsko znížilo svoje zaostávanie o 30 a Slovinsko o 70 Dĺžka e, postupov sa e, znižuje v Taliansku o 17 oproti roku 2010, ale samozrejme ostávajú tu ešte stále výzvy, obzvlášť na vyšších e, inštanciách. Pokiaľ ide efektívnosť, táto tabulka hodnotí aj kvalitu justičných systémov. Väčšina členských štátov má štandardy, ako informujú strany ohľadne postupu v prípadoch, Takisto sú tu časový harmonogram za súdy a možné omeškania. Takisto online nový prístup k rozsudkom sa zlepšil, predovšetkým na najvyššej inštancii. To znamená, že v súčasnosti 19 členských štátov publikuje všetky rozsudky, správne a občianské, a takisto administratívne a takisto pokiaľ ide o rozpočet, ktorý je dôležitý pre kvalitu, zostal stabilný vo väčšine členských štátov a väčšina členských štátov navýšila rozpočet justičný, napríklad Írsko, Fínsko a Lotyšsko. Táto tabulka priniesla aj určité novinky. Poprvýkrát tu máme prehľad ohľadne štandardov, ktoré sa využívajú na najvyšších súdoch vo väčšine členských štátov máme mechanizmy na to, aby sa objasňovali rozsudky a je tu záväzok používať jasný jazyk, aby to bolo zrozumiteľné. Takisto justičné systémy berú do úvahy potreby špecifických zoskupení, ako napríklad deti. A takisto v tejto edícii vlastne máme aj novú tabulku, ktorá prezentuje tie hlavné kategórie výdavkov vlád, pokiaľ ide o súdy a súdne dvory. Je to dôležité, pretože potrebujeme si uvedomiť, že vydávanie peňazí do justície nie je náklad, práve naopak, keď je to jasne zadefinované, tak je to skôr investícia. Teraz pokiaľ ide o novinky v oblasti nezávislosti, my sme prezentovali poprvýkrát taký prehľad úradov, ktoré sú zaangažované do disciplinárnych konaní v rámci sud, pokiaľ ide o sudcov. Sudcovia musia vedieť, že ich rozsudky môžu byť vydávané bez nejakého politického vplyvu, pokiaľ ide o obsah tých rozhodnutí. Istotne si pamätáte, že komisia začala prípad pre prorušovanie v prípade Polska na to, aby sme sa vyhli takýmto štruktúrálnym politickým vplyvom na sudcov a minulý týždeň komisia sa rozhodla, že predá aj, predloží aj stanovisko vyargumentované, pokiaľ ide o polské úrady, a aby tieto splnili tieto výhrady. Táto tabulka ponúka riešenia v tomto ohľade, takže to poprvýkrát takýto postup voči Polsku. A týmto sa vlastne dostávam k tým posledným výzvam, ktoré dokumentuje táto nová tabulka. A členské štáty musia jednoducho znížiť čas omeškaní alebo predlžovania konaní. To sa týka predovšetkým tých štátov, ktoré sú identifikované v rámci Európskeho semestra, kde ide skutočne o veľké výzvy. 9. júla Rada na návrh komisie sa obrátila, predložila špecifické odporúčania, pokiaľ je justičný systém, týka sa to 7 štátov, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko, Malta, Portugalsko a Slova, Slovensko. Po druhé, Takisto je tu priestor na možné zlepšenie, pokiaľ ide o využívanie prístupu k elektronickým nástrojom, napríklad na to, aby sme mohli zaznamenovať postup konania online novým spôsobom. Po tretie, chcel by som zdôrazniť, že nezávislosť súdov a sudcov aj naďalej zostáva otázkou, ktorá sa týka niektorých členských štátov a ko- konkrétne odporúčania pre tri členské štáty sústredia hlavne tejto téme. Pokiaľ ide o tieto hodnotiace tabulky za rok 2019, tak vidíme, že nátlak zo strany politikov je takisto hlavným dôvodom, pokiaľ ide o občanov a pokiaľ ide podniky, že vnímajú nejakú nedostatok nezávislosti. 7 z 10 e, občanov hodnotia svoje e, systémy ako zlé práve kvôli tomu, že tu dochádza k vplyvu politikov na justičný systém a toto poukazuje na to, aké sú dôležité takéto právne zábezpeky na ochranu justičného systému. A chcel by som povedať, že už to teda bolo zdôraznené dnes do poludňa zo strany pani komisárky Jourovej ak justičný systém nefunguje patričným spôsobom v jednom členskom štáte, ten dopad sa vlastne pocíti všade v Európe, pretože my vychádzame zo vzájomnej dôvory a tie verdikty, rozsudky jednotlivých súdov sú vlastne uznané vo v celej Európskej únii a nemali by tu byť žiadne pochybnosti o takýchto o týchto výsledkoch. A preto musíme využiť všetky naše možnosti na to, aby sme zabezpečili nezávislosť súdnych systémov v celej Európe. A toto je dôvod, prečo komisia prijala minulý týždeň najnovšie oznámenie ohľadne právneho štátu. Tak ako to je oznámené v tom oznámení, komisia bude ďalej pracovať na zlepšovaní tejto hodnotiacej tabulke, na to, aby sa tam pokryli aj ďalšie oblasti, ktoré súvisia s týmto, predovšetkým pokiaľ ide o tému trestnej oblasti. A my vítame E, tú podporu, ktorú sme obdržali zo strany Európskeho parlamentu a zo strany tohto výboru práve pokiaľ ide o túto tému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bell, ďakujem pekne za prezentáciu. A týmto vlastne nadviažeme na našu diskusiu, alebo aj na tú, ktorú sme tu mali s pani komisárkou, pani Jourovou. Takže istotne tu budú zaujímavé otázky teraz, ktoré nadviažu na tie obavy, ktoré tu boli prezentované. Takže máme teraz možnosť, pán Zdechovský sa prihlásil. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy viete, že ja som špecialistom, pokiaľ ide o metodológiu týchto tabuliek. Ale teraz vážne, kolegovia, Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu. Ja si myslím, že tam je veľa vecí, ktoré ste spravili, ale predsa len mi tam chýbajú informácie z viacerých krajín ohľadne toho, ako môžeme porovnávať systémy vo Francúzsku a napríklad v Českej republike, ako môžeme porovnávať kvalitu justície v jednotlivých krajinách. Je tam toľko vecí, Môžem vám to vysvetliť v českom systéme, ktoré ešte vôbec nefungujú a už žijeme v 21. storočí. Pozrite sa napríklad na otázku justičných systémov. Koľko krajín majú digitalizáciu justície na všetkých úrovniach alebo vôbec? Koľko krajín využíva digitálne metódy na prezentácie výsledkov konaní. A toto je vlastne problém. Toto je problém. Máme tu síce veľa čísiel, môžeme sa na ne pozrieť, ale nedá sa z toho vidieť, že kto je dobrý a kto je zlý. Máme tu veľa zmien v metodológii, Vidíte, v priebehu času sa tu menili veci, ale nie je tu žiadna metodológia toho, ako by sa porovnávali systémy medzi jednotlivými krajinami. A pokiaľ ide o kvalitu justície, pokiaľ ide o neutrálnosť súdov a tak ďalej, ja si myslím, že viaceré veci poznáme z médií, ale nikto nevie skutočne povedať neutrálne niečo ohľadne kvality súdu mimo toho systému. A pokiaľ ide o politické záujmy vo viacerých prípadov, áno, máme predsedu vlády, ktorý má veľké problémy, pokiaľ ide o konflikt záujmov, je predmetom šetrenia zo strany policie a ešte stále je vo svojom úrade. Takže ako chcete niečo teraz povedať o justícii v Českej republike, ak predseda vlády, ktorý prezentuje vlastne tú, reprezentuje politickú moc, ten kritizuje zároveň aj prácu justície, aj prácu polície, vymenil ministra justície, pretože tu bol problém, že bývalý minister justície podporoval neutrálnosť vyšetrovania. Takisto nenájdete takéto veci v týchto tabulkách. Prepačte, že hovorím tak dlho, ale skutočne je škoda, že vy robíte veľa práce. Ja vám ďakujem pekne za túto prácu, ale výsledky, pokiaľ ide o mňa, tie sú jednoducho o ničom. Ďakujem. Uvedomme si, že meškáme. Máme tu ešte ďalší bod pred koncom dnešného dopoludňajšieho programu. Takisto si treba uvedomiť, že všetky vyjadrenia sú vítané, ale nezabúdajme na to, že teraz hovoríme o týchto hodnotiacich tabulkách. My sme to žiadali od komisie, vtedy, keď ešte bola zodpovednou komisárkou pani Vivien Reding, Áno, my si uvedomujeme, že 28 členských štátov má skutočne rozdielne systémy a takisto aj povahu tých justičných systémov. A teraz takýto porovnávací nástroj je možno jediným spôsobom, ako sa dajú nájsť možné rozdielnosti a nájsť nejaké riešenie smerom dopredu, ako by sa to aby sme sa spolu pohli dopredu, pokiaľ ide o spoločné štandardy v oblasti nezávislosti. Teraz dostane slovo ďalší vstup. Nech sa páči, pani Kiniči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne predstaviteľovi komisie za objasnenie a prezentáciu pokiaľ ide o justičný barometer, pokiaľ ide o tie objekty, pokiaľ ide o tie hodnotiace tabulky. Je to samozrejme dôležité na to, aby sme si urobili taký prehľad, pokiaľ ide o tieto systémy v jednotlivých členských krajinách. Ale z mojej strany by som sa predsa snažila spýtať otázku, ktorá súvisí práve s nestranníckosťou zamestnancov v justičnom systéme. Takže moja otázka je následovná. Do akej miery je to teda tak, že tento nástroj, to znamená tieto hodnotiace tabulky, skutočne prispievajú hmatateľným spôsobom v tom zmysle, aby sme mali nezávislú justíciu v členských štátoch. A ešte konkrétna otázka, pokiaľ ide o tie údaje, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o tú analýzu, ktorá bola realizovaná v rámci hodnotiacich tabuliek v tom kontexte s bojom proti praniu špinavých peňazí. Zo strany komisie by ma zaujímalo následovné. Pranie špinavých peňazí bolo témou aj v rámci rozhovoru s pani komisárkou Jourovou, takže otázka z mojej strany. Máte k dispozícii snáď údaj ohľadne toho, ako jednotlivé konania v členských krajinách v priemere trvajú a aké sú tu možné formy e, sankcií v takýchto prípadoch. E, pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa dozvedeli, či komisia zamýšľa na budúci na budúce, aby takéto konkrétne údaje boli na budúci budúci krát v týchto justičných tabulkách obsiahnuté. Ďakujem pekne. Ja mám dve krátke otázky. E, tešia ma tieto návrhy posilnenia justičných systémov, ale nás by zaujímalo, že či tie ukazovatele, s ktorými v súčasnosti pracujeme, sú dostatočné na to, aby sme merali mieru kvality fungovania právneho štátu a sú tu teda kvantitatívne vo väčšine prípadov, hovorilo sa napríklad o dĺžke konania a tak ďalej, alebo či tu je určité obmedzenie na konania, ktoré sú popísané v tých dokumentoch, alebo keď sa pozrieme napríklad na mieru nezávislosti alebo kvality, tak jednoducho musíme pozrieť aj to, ako to vlastne funguje v praxi, a možno sa treba sústrediť na tú kvalitu rozsudkov, takže mňa by zaujímalo, či tu snad nejaká potreba ďalších ukazovateľov, či to je realizovateľné a ďalšou vecou je, či takáto hodnotiaca tabulka e, a jej využívanie môže byť posilnené. V súčasnosti tu máme prepojenie s európskym semestrom, ale môže sa to napríklad spojiť aj s európskymi fondami, financovaním vo všeobecnosti. Ja viem, že tu máme takéto nariadenie, Je to nariadenie, ktoré momentálne je na úrovni rady a parlamentu na to, aby sa to prepojilo s tým európskym financovaním. Vníma komisia snáď to, že ak toto sa príjme, že by sa to potom mohlo efektívne využívať na obmedzenie alebo využívanie financií, ktoré tu máme na to, aby sme podporovali princípy právneho štátu. Ďakujem pekne. Pani Intveld za Ríniu, prepáčte, nemal som vás na zozname, nech sa páči, vy ste bola prvá, nech sa páči. Áno, takže robíme pokrok. Ja som bola už z Alde pos- povýšená do Ríniu, takže už teraz dokonca mám aj rečnícky čas. Takže ďakujem pekne komisii za prezentáciu a za prípravu tejto výročnej správy. Potešilo ma, keď ste uviedli, že tu došlo k zlepšeniam práve na základe podpory zo strany Európskeho parlamentu. Myslím, že to je eufemizmus, my sme to skôr vždy kritizovali. Ja si myslím, že tieto hodnotiace tabulky pre justíciu je kľúčový nástroj v prípade vytvárania kultúry právneho štátu v Európskej únii, ale takisto si keď sa pozrieme na tú správu, tak mám pocit, že tá kritika, ktorú som vyjadrovala v predchádzajúcich rokoch, ešte stále je platná. To znamená, tá metóda, ktorá sa uplatňuje, nie je dostatočne dobrá. Ešte stále sa tu vychádza predovšetkým zo strany toho, čo nám dajú k dispozícii členské štáty a vlády ako údaje. To znamená, v podstate tu e, od nich dostávame e, informácie od nich pre správu, ktorá má kriticky zhodnotiť ich systémy. Napríklad hovorilo sa tu o Polsku. Keď sa povie, že sú tu nejaké problémy s Polskom, myslím, že to je málo kritické, je, tá situácia je oveľa horšia. Pozrieme sa napríklad na justičný systém v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, pokiaľ ide o právny štát, ale v tej správe, v tých tabulkách hodnotiacich, tam obstáli dobre, tam to bolo všetko v poriadku. To znamená, že tu je nejaký veľký problém medzi vašou správou a realitou, tak ako to vnímajú ľudia, nielen my, ale občania teda hlavne. Keď tu hovoríte o potrebe dôvery v systém, tak potrebujeme správu, ktorá jednoducho odzrkadlí realitu, skutočnú situáciu v členských štátoch a to, ako vyzerá dnes. Takže poprosím vás pre ďalšiu justičnú takúto tabulku, odvráte sa od tejto metódy, už sa ne, neopierate iba o údaje zo strany členských štátov, využívate iné zdroje a predovšetkým, nakoľko tu teda nejde iba o nejaký papier, ktorý dostaneme raz za rok, je to jednoducho súčasť európskeho semestra, bude sa to využívať aj v rámci mechanizmu kondicionality, tak je to celé šialené. To znamená, že táto správa poslúži ako základ pre hodnotenie členských štátov, či teda plnia alebo neplnia štandardy, či sa držia štandardov a či sa vlastne kvalifikujú na využívanie prostriedkov. To je absolútne nepoužiteľný tento dokument. Ja oceňujem vašu prácu, a ten celý dobrý úmysel, ale jednoducho nestačí to. A ja chápem, uvedomujem si, že to nie je vaša voľba, toto je jednoducho politická voľba, ktorú urobila komisia v rámci kolégia, pretože oni sa boja nahnevať členské štáty. Nie je to tak? A nie je to aj dôvod, prečo musíme my mať problémy, keď sa pozrieme na to, ako vlastne rada nominovala nielen teda predsedu komisie, ale vlastne aj ostatných komisárov, akým spôsobom vlastne sa vmiešavajú, a to aktívnym spôsobom do samotného výbera portfólií. Toto je dôvod, prečo máme tieto problémy. A je škoda, že tu je tak málo poslancov, ja by som chcela požiadať predsedu, aby sa to dalo ďalej ešte raz na program a nepozrime sa iba na výsledky tých tabuliek, ale pozrieme sa na metodológiu a apelujme na komisiu, aby tu došlo k zmene tej metodológie pre budúcoročnú správu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Niekto iný? Nejaké iné poznámky? Či jedna ruka tu je? Nech sa páči. Poprosím vás stručne, aby sme mali ešte čas Chcel by som rýchlo zareagovať na to, čo podala pani Infeld. Ja som v minulosti robil vo flamskej e, administratíve a tam e, hlavne verím v právny štát, ale dobre e, fungujúci úradnícky aparát a podľa toho, čo som dnes počul, tak to vyzerá, že nemôžeme dôverovať úradníkom, členským štátom, ale myslím si, že túto v podstate týmto ponižujete alebo ponižujete národnú, národnú administratívu. <laughs> Môžete reagovať 10 sekúnd iba. Chcela by som zareagovať, dôverovať. Dôveruj, ale preveruj. Ja verím v demokraciu, ktorá aj overuje, pretože to je podstata demokracie a nie iba nejaká slepá dôvera v národné systémy a aparáty. Takže teraz sa vráťme ku komisii. Ak sa už niekto iný nehlásil, nech sa páči, pán Bell, máte príležitosť vyjadriť sa. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bolo dobré si rýchlo ešte pripomeniť, že to vlastne je táto tabulka a čo to nie je. Táto tabulka poskytuje porovnanie národných eh, justičných systémov a chce pomôcť EÚ a jej členským štátom vyhodnotiť eh, dopad justičných reforiem a tým, že sa poskytujú prvky, ktorým sa tieto systémy vyhodnocujú, tak tým pádom uľahčuje táto tabulka identifikáciu nedostatkov, ale zároveň pozitívneho pokroku a taktiež sa tým môže získať lepšia predstava ohľadom víziev, ktoré ešte treba riešiť. A toto je určené teda členským šlátom a ďalším aktérom a tým pádom oni si môžu uvedomiť, aké boli dosiahnuté výsledky, na základe akých dôvodov boli dosiahnuté tieto výsledky a tiež sa tam identifikuje pozitívna prax, podporuje sa tam výmena dobrej praxe medzi členskými štátmi a taktiež ich jednotlivými systémami. Pokiaľ táto tabulka zistí, že sú tam výsledky zlé, tak si to potom vyžaduje lepšiu analýzu dôvodov, prečo tomu tak je. No a tam sa nemôžete nikdy spoliehať len na čísla z tejto tabulky. Musíte si urobiť hĺbšiu analýzu dôvodov, prečo to tak je. No a toto špecifické hodnotenie konkrétnych krajín je vykonávané v kontexte procesu európskeho semestra. Je tam dialog e, s rôznymi aktérmi v členských štátoch, e, v súdnom sektore a vedie to k hĺbkovej analýze situácie príslušného justičného systému. A toto konkrétne hodnotenie špecifických krajín berie do úvahy špecifika ich justičných systémov a taktiež kontext, v ktorom sa nachádzajú tieto členské štáty. No a toto potom môže komisiu viesť k tomu, aby rade v kontexte európskeho semestra navrhla konkrétne odporúčanie pre členských štátov hľadom ich justičných systémov, no aby, ako som povedal, rada na navrh komisie tento rok schválila špecifické odporúčania pre sedem konkrétnych členských štátov a taktiež boli vyjadrené určité obavy ohľadom fungovania justičných systémov v ďalš, ďalších viacerých členských štátoch. Bola tu taktiež otázka, či tento výbor a tento parlament podporoval prácu na tejto tabulke. Myslím si, že poukážem len na uznesenie, ktoré Európsky parlament schválil 29. mája minulého roka ohľadom tabulky za rok 2017. No a podľa môjho názoru toto je skutočne veľmi pozitívne odporúčanie, ktoré obsahuje pardon, uznesenie, ktoré obsahuje odporúčania ohľadom tohto nástroja tento nástroj sa ešte stále vyvíja a my ho chceme stále vylepšovať. Ale robíme to tak, že v tomto procese počítame s konštruktívnou podporou Európskeho parlamentu. Ďalej otázka ohľadom prania špinavých peňazí a e, dĺžky postupu v tejto oblasti. Poprvýkrát, čo táto tabulka sa zaoberá toto dôležitou tému prania špinavých peňazí, je... Teraz máme tam graf 19, e, ktorý detálne vysvetľuje, čo sa tam vlastne meria. Je to trvanie súdnych prípadov na prvej e, súdnej inštancii. A tam vidíme veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Je to prvá tabulka, ktorú máme ohľadom prania špinavých peňazí a trvania postupu. Je to v podstate taká výzva členským štátom, aby sa zamysleli nad fungovaním svojej, svojho súdneho, nad svojim súdnymi, nad svojimi súdnymi konaniami. V tejto téme nebudeme sa v tom eh, hrabať nejak eh, hlbšie. Máme teda len túto tabulku. No a ešte na záver, čo sa týka merania kvality rozsudkov v členských štátoch. Samozrejme, toto je veľká výzva zistiť tieto e, fakty. Tabulka chce získať porovnateľné údaje ohľadom prvkov, ktoré všeobecne, ako sa vie, pozitívne ovplyvňujú e, prípady Napríklad, e, koľko peňazí si vyhradí členský štát vo svojom systéme pre justíciu. Toto môže mať e, objektívne pozitívny dopad na justičné postupy. No a my toto používame v našej tabulke ako základ pre ďalšie zamyslenie nad možnými zlepšeniami justičného systému v členských štátoch. Ďakujeme, pán Bell, ďakujeme za vašu prítomnosť, za tento skvelý dokument, ktorý je užitočný. A vy ste týmto zareagovali na našu dávnu výzvu, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. My sme v tomto výbore povedali, že je treba, aby, aby poslanci mali k dispozícii takýto dokument, hlavne tí, ktorých zaujíma komparatívna právna analýza, či už na profesionálnej alebo amatérskej báze, aby členovia nášho výboru LIBE vedeli, ako vyzerá panoráma súdnych systémov v EÚ. A teraz ideme ďalej. Ešte máme stále jeden bod. Je to prezentácia, bod číslo 12, parlamentná kampaň Rady Európy na ukončenie zadržiavania detí v súvislosti s migráciou. A túto prezentáciu nám prednesie pán Pierre-Alain Frides, ktorý je všeobecným spravodajcom v rámci parlamentnej kampane a je členom parlamentného snemu Rady Európy. Aby sme ukončni, ukončili zadržiavanie detí migrantov, aby sme podporovali alternatívy, ktoré sú v záujme dieťaťa, toto je pre náš výbor Libé extrémne dôležité. Európsky parlament v maje 2018 vo svojom uznesení na tému ochrana detí migrantov vyjadril svoj názor, že komisia by mala spustiť postup pri porušení proti členským štátom v prípade, že budú e, príliš dlho zadržiavané deti migranti a ich rodiny, aby sa zaručilo riadne dodržiavanie základných práv detí. No a z tohto dôvodu sme pozvali pána Frideza, ktorý je všeobecným e, spravodajcom na túto tému na parlamentnom e, sneme Rady Európy. Je to náš sused Štrasburgu. Máte slovo, vítam vás. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, c'est un... Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pre mňa veľká česť, že tu môžem byť nie je to také časté, čo sa Švajčiar dostane do Európskeho parlamentu. Aký je teda kontext tejto kampane? Je to niečo, čo vyzrelo približne pred 5 rokmi na Rade Európy v kontexte sírskej vojny ehm, a migrantov, ktorí utekali pred dramou, na ktorú si všetci spomíname. A v tejto súvislosti Eh, sme tu mali veľký počet detí, eh, detí bez prievodu, mnohé z nich eh, zmizli, vieme si ľahko predstaviť ťažkosti, a utrpenie, ktorými prešli. E, v e, roku 2015 sa začala kampaň, ktorá viedla k uzneseniu, ktorého cieľom bolo následovné. Hovorí sa tam, že nikdy nie je v najvyššom záujme dieťaťa, aby bol zadržiavaný kvôli svojmu postaveniu alebo postaveniu jeho rodičov. Hovoríme tu o zadržavení, nie je tu žiadne, e, e, vlastne, e, žiaden vlastný zločin spojený s imigráciou. je tu otázky v súvislosti s papiermi, s dokumentami, právnymi postup, postupmi. Takže chceme, aby sa k deťom pristupovalo v prvom rade ako s deťom. Deti sú deti, deti sú tu preto, aby sa hrali, učili sa, aby boli milované Eh, treba eh, takto eh, narábať s nimi až do teda 18. roku veku. Má to vplyv aj na ich budúcnosť. Treba teda si zvoliť aj adaptované postupy stanovovania veku detí migrantov. To je dôležitá veľká téma. Je teda potrebné vyvinúť alternatívy voči um, zadržiavaniu, aby to neprebiehalo väzenskou formou. Treba tu pripomenúť, že deti deti, migranti v sprievode alebo bez prievodu sú naozaj tou najzraniteľnejšou skupinou zo všetkých migrantov a ich situácia sa veľmi ľahko môže stať dramatickou. Jeden dôležitý prvok tejto kampane predstavoval e, popis všetkých zdravotných e, problémov, ktoré môžu byť s touto problematikou spojené. Ja som lekárom, takže som veľmi citlivý na túto situáciu a vychádza sa z toho, že e, zadržiavanie môže mať veľký vplyv na zdravie a rozvoj detí. to môže e, viesť k veľmi e, závažným otázkam, ktoré môžu viesť až k samo, seba poškozovaniu, e, pokusom o samovraždu, v jednom maďarskom eh, tábore som videl eh, eh, deti v depresiách, ktoré sa takto sami seba poškodzovali, mali veľké jazvy na svojich rukách, ktoré si spôsobili sami, boli zadržiavaní už celé mesiace. Môže to viesť poruchám spánku, depresiám, k psychologickým, psychosociálnym problémom, posttraumatickým, rôznym vplyvom problémom so strávením a podobne. Takéto deti môžu strátiť určité práva, napríklad právo na e, zlúčenie s rodinou, pretože nemajú možnosť e, sa presúvať na e, právo na vlastne starostlivosť niekoho, kto by sa o nich staral, na vzdelávanie. Okrem toho, keď sú v takýchto zadržiavacích centrách, je tu riziko, že budú zneužívané, pritom už boli exponované veľkému násiliu počas ich cesty v Grécku v jednom dome, kde boli e, deti neuveriteľne e, za e, obdivuhodných podmienok sa teda-, teda nachádzali. Som stretol 13 dievča, ktoré bolo tehotné, pretože bolo znásilnené. A treba teda e, robiť osvetu, informovať e, poslancov, aby e, pôsobili vo svojich krajinách, aby sa menili, prispôsobovali zákony, aby sa investovalo do postupov a praktík. Treba pôsobiť za hranicami EÚ, ale aj vo vnútri EÚ. Vypracovali sme e, sprievodcu, ktorý by pomohol e, poslancom a ostatným realizovať e, návštevy za čo najideálnejších podmienok, pretože je celý rad vecí, ktoré treba mať na pamäti, keď idete do nejakého väzenia alebo do zadržiavacieho centra. Keď, navštív, keď sme navštívili napríklad centra, kde sa zdržiavali deti, napríklad utečenecký tábor v Jordánsku, Zatari, kde je situácia osobitná, pretože ide o sírčanov na hranici mm, so Sýriou, ale v Jordánsku, ktorí sú e, vlastne v e, svojej vlastnej populácii. Potom sme navštívili aj e, tábor v Rakúsku, v Maďarsku, v Puške, kde situácia bola dosť komplikovaná. A hlavne, aby sme ukázali poslancom, čo môžeme urobiť, sme navštívili aj inštitúcie, ktoré predstavujú veľmi dobré postupy, pokiaľ ide o starostlivosť o deti bez prievodu. Ide hlavne o to, aby išlo o miesto, kde Eh, sa každé dieťa bude vnímať ako individuum, kde eh, sa nepostupuje všeobecne, kde sa zohľadňuje individuálny eh, rozvoj, stav potreby všetkých týchto detí a mladistvých. Chcel by som vám teraz navrhnúť, aby ste si podreli jedno video jedného švajčiarského centra, ktoré zdá sa je naozaj centrom excelentnosti. Ďakujeme, pán Frides. Ja budem potom ešte pokračovať ďalej e, po tomto videu. Po tom, čo si pozrieme to video. I've been told that the... Bolo mi povedané, že video bude len po anglicky. Prepačte. Tým, ktoré nebudete mať preklad, takže bude po anglicky.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 I'm working like, let me say, four years now. All these four years, I was experiencing that some of them, they even go far till to Bern to find uh, clubs where they play basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو را بسیار دوست دارم دیگه غیر از او سپورت های دیگه را انجام دادیم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 Navštívil som teda toto centrum a čo ma zasiahlo, že najmladšie dieťa mal 6 e, rokov, ktorý e, priš, bol to mladý Afganec, ktorý prišiel so svojím 10-ročným súrodencom. Vidíte tam, e, že teda tieto deti sa naozaj bijú za to, aby mali budúcnosť, učia sa jazyk, chodia do miestnej dedinskej školy, ako náhle vedia dostatočne dobre po nemecky, Takže tam sa naozaj postupuje na mieru, pre každé dieťa sa eh, hľadá eh, individuálne riešenie. Keď som navštívil Grécko, určite je tam zložitejšia ekonomická situácia. Niektoré eh, z tých detí sa chceli dostať inde, pretože tam chceli sa stretnúť s niekým z ich rodiny. No a teraz k otázke stanovovania veku. To je e, zásadné, keď ste e, vlastne mladiství, spravil sa k vám inak, než keď ste plnoletí. Keď nie ste plnoletí, ste e, chránení. Keď ste plnoletí, je to oveľa menej. V určitých krajinách stanovovanie veku sa robí tak dosť Eh, chaoticky nie sú vždy k dispozícii eh, papiere týchto detí. Tieto deti odchádzajú eh, z vojnových oblastí, zažili drámy, takže nie všetky majú so sebou svoje dokumenty, to je logické od určitého veku. Je to sporné, takže ako sa postupuje, sú tam často neužitočné metódy, napríklad pomocou radiológie, Dá sa to, e, takže e, presnosť je tam trojročná, takže keď máte 17 rokov, veľmi vám to nepomôže stanoviť, či máte pod 18 alebo nie. A takisto ochlpenie, e, vývoj poprsia, to všetko nie je, nie je presné a, a sú to opatrenia, ktoré môžu byť veľmi stigmatizujúce. Rada Európy hovorí, že v každom prípade treba v prípade pochybnosti Ehm, sa vydať skôr smerom, že teda ide o neplnoleté, neplnoletého jedinca. Treba v každom prípade skončiť so znásilním e, a zneužívaním detí migrantov. To je veľmi veľký problém, sexuálne zneužívanie a podobne a chceme takisto zabezpečiť, aby členské štáty vytvorili systém, ktorý by deťom dával prístup k dostatočnej e, ochrane, k niekomu, e, k niekomu, k nejakému tútorovi, ktorý by e, chránil jeho záujmy. A na záver, hovoríme tu o deťoch, ktoré neurobili žiaden zločín, zločín Eh, práva detí tu treba chrániť. Eh, pri stanovaní veku eh, v prípade pochybnosti treba vychádzať z toho, že ide neplnolené dieťa. Treba privilegovať to, aby deti neboli zadržiavané v detenčných centrách. Treba tu zabezpečiť proporčnosť, čo najkračšiu dobu v takomto detenčnom centre, mať na pamäti budúcnosť detí. Vy ste tu na pár rokov a bol by som rád, keby ste si túto tému osvojili ako prioritu. E, dôležité je, e, je nemať riešenia, ktoré majú byť pre všetkých, ale postovať individuálne od roku 2017 tu vlastne rezumujeme všetko, čo treba urobiť. Je rýchla e, identifikácia od e, príchodu, adekvátne e, podmienky starostlivosti v rámci podpory, psychosociálnej podpory, vyučovania, ak treba ísť cestou detencie, tak táto nech trvá najkratšie, efektívna tutela, Eh, efektívne spôsoby stanovovania veku, eh, včasné eh, opatrenia integrácie. Jedna téma ma trochu znepokojovala a tá sa týka smernice o návratoch, na ktorej pracujete. Eh, jedno sa tu vždy o možnosť zadržiavať deti až eh, teda eh, po dobu troch mesiacoch. Dámy a páni, právo na slobodu a bezpečie je základným právom a obzvlášť pre deti. Ďakujem pekne, pán Fritec, ďakujeme za vašu kampaň. Ide naozaj o iniciatívu nášho výboru, ktorá je pre nás veľmi dôležitou, citlivou témou. Eh, je to veľmi eh, urgentná téma v dôsledku migračnej eh, krízy. Naozaj toto nám veľmi leží na srdci, je to v centre nášho úsilia tu vo výbore LIBE. A teraz môžeme diskutovať. Ja som požiadal tlmočníkov o predlženie času. Dali nám pár minút navyše. A už včera sme prekročili čas, ale dnes to budem musieť urobiť zás, pretože už mám len 8 minút a poslanci sa chcú pýtať, takže je treba zaručiť, aby tlmočníkov nevyčerpal výbor Libe dnes tak, ako ich vyčerpal včera. Alebo áno, 12.30. Ja som myslel, že len do 12. Room, then. Takže v tom prípade máme čas. Poslanci sa môžu vyjadriť. Tak prvá pani Kiniči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Frida za vašu prezentáciu e, kampane na ukončenie imigračnej detencie detí kvôli ich e, statusu e, imigrantov. Vy ste sa dotkli témy ktorej sa, e, ktorá sa ma hlboko dotýka, ktorej som venovala veľmi veľa e, práce ešte predtým, než som sa stala členkou Európskeho parlamentu, keď som bola e, súdkynia. No a v predchádzajúcom mandáte som aj vytvorila medziskupinu pre práva maloletých. Veľmi sme pracovali na aj tejto tematike, ktorú ste spomenuli mimo iného. A spomenuli sme všetky aspekty, ktoré ste spomenuli aj vy, vrátanie teda eh, detencie. Spomenuli ste aj uznesenie Európskeho parlamentu o ochrane maloletých z mája roku 2018. To je pravda. Tento výbor aj eh, medziskupina naozaj eh, silne významne prispeli k tejto práci. Eh, tá téma, ktorú eh, ste tu nadniesli, je spojená teraz s postavením migrantov, týchto detí. Nadnieslo sa to aj na fóre o právach eh, migrantov. Bola to iniciatíva pani komisárky Jourovej. Venovali sme sa teda tejto téme. Okrem toho som Talianka, pochádzam zo Sicílie. A jednoducho my sme boli nútení venovať sa tejto téme, téme migrácie a vypracovali sme aj prijali už v platnosti zákon o ehm, vlastne prístupe k e, deťom a e, mladistým, ktorí prichádzajú na naše e, územie ako migranti. Naozaj detencia týchto detí je vlastne veľmi veľké odsúdenie pre, pre deti. Ja ako súdni, súdkynia, ktorá pracovala v tejto oblasti, to viem veľmi dobre posúdiť treba sa naozaj vyhnúť. E, takéto zadržiavanie je tu e, naozaj vhodné v prípade tých, ktorí urobili trestné činy. V prípade detí to naozaj nie je želateľné. No a e, k tej práci, okrem tej práce, čo sme tu urobili v Európskom parlamente, treba pridať ešte aj špecifické pravidlá, ehm, ako vlastne sa starať o takéto deti a maloletých. Dôležitá je tu otázka, E, stanovovania veku, aby sme zabezpečili e, tú správnu e, ochranu postupy tútorov, ktoré, ktoré deti najviac potrebujú. Treba sa zaoberať aj vlastne inak potenciálnymi obeťami násilia, zneužívania, zabezpečiť psycho, správne psychologické podpory pre takéto deti a podobne. No a treba naozaj zabezpečiť adekvátne prijatie, adekvátnu starostlivosť a sociálnu inklúziu týchto detí. Pozreli sme si nádherné video, ktoré presne popisuje to, ako, ako by mala vyzerať podpora pre deti e, migrantov. Máme žiaľ málo času, som nutená skončiť, ale teda je to téma, ktorou e, e, sa veľmi zaoberám a môjim cieľom je e, vlastne zabezpečiť, aby to deti mali čo najlepšie podmienky e, lepšie a lepšie. No a čo podľa vás môže urobiť Európsky parlament a aj e, parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sme umožnili tento cieľ vlastne prekonať toto štadium de- detencie a zabezpečiť čo najadekvátnejšie podmienky pre tieto deti migrantov. Spravedlňujem sa za prekročenie rečníckého času. Pani Intfeld. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Fride, že ste sem prišli, že ste sa s nami podelili o vaše názory. Ja si myslím, že aj na rade by ste mali urobiť to isté, pretože otázka detencie detí je jednou z hlavných aspektov, ktoré e, zdržiavajú dohodu ohľadom azylového balíčka. Tých aspektov je tam viacej, ale toto je jedno z nich. Sú tam ešte, je tam ešte ďalších 5 spisov, ktoré už boli e, odsúhlasené. No a my veľmi radi kritizujeme hrozné podmienky, ktoré majú v USA, ale v Európe sa taktiež deti umiestňujú do detenčných centier a to nie je len e, maloletý bez prievodu, ale maloletý so sprievodom. Je tu dilema. Keď umiestnite rodičov do detenčného zariadenia, tak tam deti dáte spolu s nimi alebo ich rozdelíte. To je rovnako traumatizujúce. A myslím si, že by sme mali byť e, menej posadnutí zatváraním ľudí do detencie, že by to mala byť až tá posledná možnosť ale je tu veľký tlak zo strany národných vlád, ktoré používajú detenciu v rámci azylového práva a zatvárajú eh, páchateľ nejakého trestného činu so svojimi deťmi do eh, detencie. Ale sú tu administratívne postupy, na základe ktorých sa rozhoduje, eh, či sa tí ľudia, vrátane deti, dajú do detenčného centra alebo nie. Ja som bola spravodajkyňou pre túto tému s bulharským predsedníctvom sme vyrokovali viac menej akceptovateľný kompromis. Tie sme povedali, že pokiaľ bude rozhodnutie umiestniť dieťa do detečného centra, tak sudca musí dosvedčiť, že toto je v najlepšom záujme dieťaťa. No máme takúto legislatívu, máme e, aj dohovor OSN, ale národné orgány toto spochybnili a napadli, takže podľa legislatívy je zaručené, že každé dieťa dostane nie len nejakého tutora alebo opatrovníka po svojom príchode do EÚ, ale aj právneho zástupcu. A ja by som ešte na záver chcela zopakovať to, čo povedala eh, predrečnička. Tento parlament opakovane veľkou väčšinou zľava doprava vrátane EPP hlasoval v tom zmysle, že by zatváranie do dotečných centier malo byť úplne zakázané. Takže myslím si, že pokiaľ sa trochu pohneme smerom k stanovisku rady, tak už robíme veľký ústupok a je nepriateľné, že členské štáty chcú mať neobmedzené možnosti zatvárať deti do detenčných centier, tým pádom vôbec nie sme lepší než Trumpova vláda. Ďakujem a ďakujem za to, čo ste povedali a prosím, povedzte to aj členským štátom. Ďakujem pani Strik. Ďakujem pán Fride za váš prehľad. Som rada, že tu vidím bývalého kolegu tu v Európskom parlamente. Ja som taktiež bola členkou parlamentného snemu a teraz som tu druhý mesiac a vy robíte prezentáciu v výbore Libe. Ja som v roku 2012 robila prezentáciu ohľadom e, strát na životoch na Stredozemnom mori a myslím si, že by sme mali posilniť spoluprácu týchto dvoch parlamentov. Som veľmi rada, že prišla táto prezentácia ohľadom kampane, pretože si myslím, že toto odzrkadluje aj na globálnej úrovni všeobecné presvedčenie, že zatvárať deti do tečných centier je škodlivé a nikdy to nie je v ich najlepšom záujme. Možno keby som sa podelila s vami o moje skúsenosti z parlamentného snemu, pretože Rada Európy, alebo ministerský výbor, na záver sa rozhodol spísať text ohľadom pravidiel pre imigračné detenčné centra sú tu, máme teda takéto pravidlá pre väzenia, tie sa vzťahujú na usvedčené osoby a takýto rámec by bol použitý aj v tomto prípade, ale migranti e, sú tam teda zatvorení preto, aby neutiekli. No a ministerský výbor rozhodol, že potrebujeme špecifickejšie iné pravidlá, pre migrantov v týchto centrách. Ja som taktiež pracovala v týchto rokovaniach, zaznamenali sme veľký pokrok, no a na konci zakročila, zasiahla do týchto rokovaní Európska komisia, povedala, že je to v mene členských štátov a vyzvala nás k zmierneniu týchto štandardov. Napríklad chceli vypustiť všetky procedurálne záruky z týchto odporúčaní, chceli vypustiť princíp, že deti nebudú zadržiavané, že tehotné ženy nebudú zadržiavané. No a výsledkom tohto, pretože väčšina členských štátov Rady Európy sú zároveň aj členmi EÚ, tak rokovania boli pozastavené, čakalo sa na rokovania ohľadom smerníc o návratoch a o podmienkach v zadržávacích centrách. Myslím si, toto je škandál z viacerých dôvodov. Napríklad aj preto, že ja by som predpokladala, že EÚ bude chcieť zajsť ešte ďalej než Rada Európy, pretože oni môžu vytvoriť len minimálne štandardy pre svojich 47, člansky, 47 členských štátov a EÚ môže zajsť ešte ďalej, pretože my máme chartu základných práv, ktorú musíme brať do úvahy. Takže je skutočne neuveriteľné, že EÚ zmiernila štandardy Rady Európy. A mne je to ľúto, pretože krajiny mimo EÚ závisí od takýchto štandardov. Takže je to aj v našom záujme, v záujme EÚ, že tieto nečlenské štáty EÚ zvýšia, zlepšia svoje štandardy v imigračných centrách a taktiež z dôvodov demokratickej legitimity. To je pre mňa problematické. Ja som tam bola, ale Európsky parlament e, nebol nejak zahrnutý do stanoviska Európskej komisie, takže nás sa to tiež týka. No a teraz ešte na záver Chcel by som povedať, že podporujem túto kampaň, dúfam, že ju zoberieme do úvahy aj v priebehu súčasne prebehujúcich rokovaní ohľadom podmienok v detečných centrách. No a pani Intfeld už hovorila o uznesení, ktoré sme schválili minulý týždeň, kde sa hovorí, že imigračná detencia detí nikdy nie je v ich najlepšom záujme a dúfam, že o tohto si môžeme slubovať ďalšie dobré výsledky aj v rámci nášho stanoviska, ktoré sme parlament eh, k téme eh, smernice o navratoch. Ďakujem kolegovia. Pripomínam, že pôvodne sme tu mali byť len do 12. Napriek tomu, že sme radi, že nám bolo poskytnuté predlženie, tak ja sa ospravedlňujem, ale ja som si naplánoval stretnutie na 12.15 s litovským ministrom spravodlivosti. Pokiaľ by ste mi umožnili tam byť načas, tak by som vám bol vďačný. Ďakujem teraz pán Magíd. Ďakujem pán predseda. Slubujem, že budem hovoriť stručne. Ďakujem eh, vám, pán Fride, za vašu prezentáciu. Keď sa pozriem na Atlantika vidím, cez Atlantika vidím, ako sú deti zatvárané v USA do klietok tak to je podobné ako u nás malo e, maloty bez prievodu. Na šv- v švajčiarskom e, rádiu ste hovorili správne v roku 2018 ohľadom traumy a utrpenia detí v detičných centrách. E, myslím si, že ste mohli skúmať situáciu v priebehu 4 rokov, ale Rada Európy, Komisie, Európsky parlament by mali znasobiť svoje úsilie aj zdroje a rešpektovať svoju morálnu povinnosť pomôcť deťom na našom kontinente. A napriek tomu, že USA má skutočne nepriateľné praktiky ohľadom imigračných detí a ja som rád, že tu sa zameriavame na deti, ale máme tu deti, ktoré nemohli riadne vyrastať, sú traumatizované, mali by sme sa na nich zameriavať skutočne. Ďakujem, pani Vizeler Lima. Pokiaľ bude stále dlhší rečnícky čas, tak budem mať problém, takže prosím krátko. Budem stručná, nebudem opakovať to, čo už zaznelo. Týmto e, problémom sme veľmi zasiahnutí. Ďakujem vám veľmi pekne za váš príspevok dnes. Mám dve otázky. Poprvé, chcem sa spýtať, či sú správy o jednotlivých krajinách, teda špecifické, špecificky e, k jednotlivým krajinám, ako e, sa tam s touto témou narába. A chcela by som aj zistiť, e, ako by bolo možné vlastne združiť všetky tieto dobré postupy a ako ich sa snažiť propagovať, rozširovať. Ďakujem. Madame Brickmont. Merci, monsieur le président. Pani Brickmont, ďakujem, eh, pán predseda. Eh, plne sa podpisujeme pod kampaň, eh, ktorú vediete. Je dôležité ľudí sensibilizovať, ale čo nad rámec toho treba robiť, pretože niektoré krajiny ako Belgicko, Francúzsko, sa neriadia takýmito postupmi. E, v Belgicku v Sternokenzele sú takto deti e, e, zadržiavané pri zamantenskom letisku. Sú to veľmi smutné podmienky pre deti a teda napriek od, odsúdeniam e, zo strany Európskeho súdneho dvora, senzibilizačným e, kampaniám členské štáty naďalej zadržiavajú takto deti. Takže ako posilniť vašu kampaň, ako ju rozšíriť, prepojiť s kampaňmi vedenými na území členských štátov, napríklad v Belgicku e, deti sa deti nemôžu byť v detencii bodka Um, bolo by dobre, keby sme sa prepojili aj s mojimi kolegami. Uh, dôležité je, súhlasím, čo povedali kolegovia, treba, aby ste toto šírili aj na rade medzi členskými štátmi. Pani Kanko. Um, ehm, yeah, thank you all. Uh... Ďakujem. Moja otázka je veľmi krátka. Toto samozrejme sa každého dotýka, ale ja sa pýtam, to všetko, čo tu hovoríte o stave detí, akých podmienkach sú tam držané, že sa kladie dôraz na zodpovednosť eh, krajiny pôvodu, alebo že sa nekladie dostatočný dôraz na tieto krajiny, pretože to znamená, že tieto deti sú tu v týchto podmienkach a nikto si neurobil svoju prácu už od začiatku, takže môžeme robiť mnohé kroky a riešiť problémy a môžeme pomáhať týmto deťom, no ale celé roky sú tu stále rovnaké problémy, pretože určití ľudia si od začiatku nerobia svoju prácu. Hovorím tu o lídroch určitých krajín, ktorí nerobia dostatočne, dostatočne kroky, aby si chránili vlastných ľudí. No a ďalšia vec, ktorá ma upútala, je tu veľa dievčat, ktoré sú obeťou tohto, nie len v rámci tohto procesu, ale aj doma, vo svojej krajine, ale aj na európskom území. Napríklad sú ako e, tínežerky už vydaté, žijú v takýchto zlých podmienkach. No a ešte na záver, samozrejme, bohužiaľ, čo ešte zhoršuje tieto podmienky, je nedostatok eh, európskej politiky v oblasti migrácie. Pán Frida, máte slovo. Alebo ešte, prepačte, prepačte, prosím stručne. Dobre, budem hovoriť stručne. Každý toto chápe, je to humanitárna situácia Predovšetkým sa týka teda detí, ktoré ilegálnym spôsobom sa dostanú do Európy. Ja mám dve, dvoch malých synov a v roku 2015, keď sa nemýlim, tak som videl hrozný obrazok, kedy Island bol vyplavený na turecké pobrežie a rozhodne ma to dojalo ako otca, je to hrozné, ale je hrozné aj to, že sa podporuje ilegálna migrácia um, Takže tu nemáme žiadne represívne prostriedky proti tomuto. Takže principiálne mm, nie je dobré zatvárať e, deti alebo ľudí celkovo, ale pokiaľ by sme, pokiaľ sme otvorili kanál ilegálnej migrácie, tak sa obávam, že tým nič nedosiahnem. Napríklad, čo vidíme v Belgicku, tak stúpa počet maloletých bez sprievodu, ktorí sa dostanú do Európy. Možno majú pochopiteľné dôvody, chcú lepšiu budúcnosť, áno, ale potom systémom zlučenia rodín prichádza ďalšia migrácia. Takže určite je to naša voľba. Mali by sme vylúčiť tak, takéto, takúto možnosť. Myslíte si, že pokiaľ by sme to zakázali, že by sme mali niektoré veci zakázať, aby nepetrvávala takáto ilegálna migrácia detí. Ďakujem, dovolím si v prvom rade zodpovedať na tie posledné e, intervencie. Zodpovednosť krajín pôvodu, to je zjavné. Ale na druhej strane máme tú svetovú realitu, ktorá e, hovorí o tom, že tu máme diktátorov, krajiny, e, kde je vojna, nemôžeme všetko vyriešiť my sme na konci, my sa snažíme len e, trošku zjemniť e, potom už tie dôsledky, keby sa sírsky týchto rinek správal, boli by tu, e, bolo by tu menej problémov a títo sírčania by sa nepresunuli. No a ďalším problémom je, sú klimatické zmeny. Budeme mať čoraz viac ľudí, ktorí sa rozhodnú migrovať. Máme tu celú problematiku demografického rozvoju. Máme v Afrike 1 miliardu občanov. V roku 2050 tam bude vyše 2 miliardy. Ľudia sa presúvajú aj preto, aby prežili. No a ešte som, by som chcel poslednému eh, eh, a posledným rečníkom povedať, eh, Vždy ide o ilegálnu imigráciu. Títo ľudia sa jednoducho snažili zachrániť si svoju kožu, svoj život, lebo im tam hrozil vojna, diktátori, hlad a chceli tomu uniknúť. Moja krajina Švajčiarska v 19. E, storočí e, vlastne zažila veľkú vlnu e, odlevu emigrácie do Južnej Ameriky, lebo u nás bol hladomor. Dôležité je, že je zabezpečiť korektné správanie. K deťom sa takto treba správať pokiaľ sa nepreukáže opak, že sa oni nesprávali korektne a nedodržiavali zákony. A vyvstávajú tu aj otázky terorizmu práve v prípade ľudí, ktorí sa e, správne neintegrovali. A teraz k jednotlivým bodom. Pani Kiniči, synergie medzi Európskym parlamentom a Radou Európy. Áno, e, e, ale je tu veľký rozdiel medzi našimi zhromaždeniami. Ospravedlňujem sa za to, čo poviem mojim kolegom z Rady Európy. A vy ste tam boli e, donedávno, mimo, mimochodom vynikajúca e, poslankyňa. My sme tak trošku klub, ktorý bojuje za to, aby sa otázka rešpektu demokracie ľudských e, práv dostali vyššie. Ale to, čo my vydávame, sú odporúčania. Avšak vy ste zhromaždením, ktoré príjma rozhodnutia, stanovuje pravidlá, zákony, a teda vaša úloha je, aby ste sa stali motorom, pretože vy tú možnosť máte. My navrhujeme veci, žiadame od štátov, aby ich aplikovali, ale je to také vágnejšie. Rada Európy siaha až e, na hranice s Áziou. Niektoré krajiny sú rýchlejšie, iné menej. A myslím si, že vaša úloha je tu e, rozhodujúca. Niekto položil otázku, vo vzťahu s tým, aké sú e, ako sa dajú porovnať jednotlivé krajiny. E, Rada Európy vytvorila správu. Navrhujem, že sekretariátu nechám e, odkaz na to a je potom možné dožiadať od Rady Európy tento dokument bez problémov. Máme takisto aj správu z roku 2017 k situácii vo vnútri EÚ. Tam sú popísané všetky krajiny, aj Švajčiarsko, ktoré doteraz e, pozná detenciu detí e, veku 15 až 18 rokov, takže nepochádzam z krajiny, ktorá je exemplárna, aj keď sa tam toho veľa udialo. A dobré príklady. Chceli by sme na Rade Európy pokračovať v tejto kampani. aby sme mohli navštevovať krajiny e, s poslancami, vidieť, čo je tam dobré, je treba tu aj kontakt e, e, medzi vašim sekretariátom a sekretariátom Rady Európy, aby bolo možné zorganizovať nejaké spoločné návštevy týchto miest. Napríklad tento, toto centrum Berek e, vo Švajčiarsku je naozaj výnimočné a je naozaj veľmi dobré na ňom ukázať, ako podľa našej logiky je možné pokračovať, postupovať a aké sú alternatívy voči detencii. Budem stručný. Môžete si predstaviť umiestnenie e, v e, rodinách. Toto je efektívne, tam sa korektne e, narába s deťmi. Môžete mať štruktúry ako napríklad typu bérek, trošku väčších rozmerov než rodina. Toto všetko mimochodom je oveľa lacnejšie než väzenia a umožňuje to rešpekt, ľudskosť a korektnú integráciu detí otvorené alebo polotvorené centra. Vo Švajčiarsku v Curichu e, je takéto e, centrum úplne otvorené na ulici, akurát večer e, tam sa všetci musia vrátiť, cez deň sa tam poskytujú rôzne aktivity. Je možné používať centrum pravidelného bodovania Takisto je e, dobré e, spojiť to s, nejakými, e, s nejakým sídlom, s nejakou adresou. Treba takisto aj individualizovane sledovať dieťa, zabezpečiť vlastne budúcnosť pre neho, postupovať individualizovane so sociálnymi pracovníkmi, ktorí nadviažu kontakt s dieťaťom otázka tutely. E, treba jednoducho vytvoriť dôveru, rešpekt, e, aby e, ten vzťah bol efektívny, aby dieťa cítilo, že je pochopené a potom jednoducho neújde, neodíde a je možné mu lepšie pomôcť do budúcnosti. Tí, ktorí majú trochu peňazí, si vedia predstaviť určité kaucie, záruky, ale to je výnimočná situácia elektronický dohľad pomocou nejakého náramku, to už je limitné, ale aspoň ide o detenciu. Všetky tieto metódy sú lacnejšie než e, zadržiavanie a e, vedú k menším problémom. Ďalšia vec, ktorú by som chcel doplniť, ako náhle máme dojem, že je možné deti e, zatvárať do vezenia s rodičmi, pretože sú tam zadržaní rodičia, tak sa to stane niečím banálnym. Ale treba si uvedomiť, že vo vnímaní takéhoto malého dieťaťa, e, ktorý vníma, že jeho rodičia e, trpia a sú bezmocní a e, plný strachu, to má dopad na tieto deti. Oni sú ako špongia a môže to mať na ne dopad. Nie som tu preto, aby som kritizovala. To najhoršie, čo som videl, bolo v tábore Rožke medzi Srbskom a Maďarskom na maďarskej strane, kde Eh, som videl veľa osnatých eh, drátov, eh, zatýkaných detí, ktoré sa hrali s loptou za teda kopou ostatného drôtu, deti, ktoré sa seba poškodzovali, všade sami policajt a toto naozaj existuje na našom kontinente a je to niečo, čo sa nedá tolerovať čas e, tlačí, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne aj my vám. Blahoželáme vám k vašej práci. Využijem túto príležitosť. Máme tu ešte posledný bod. A chcem sa poďakovať teraz e, tlmočníkom za tie dodatočné minúty, ktoré nám dali. Ďakujem všetkým vám za to, že ste prišli. Želám vám pekné leto. Oddychnite si. Po letnej prestávke budeme zasa zavalení prácou, takže ďakujem pekne ešte raz. Všetkým prajem pekné leto. socialiste, en socialiste.